Colleagues, um, I, I would like you to take your seats because we only have um, until 3.30 and we had huge time problems. Takže uh, mali by sme uh, pracovať do vytýčenej hodiny a už ráno sme mali problémy s časom a obávam sa, že aj po obede budeme mať problémy s časom. A rád by som preťal ten, ten zlý štart dnešného rána. Som veľmi rád, že tu máme e, kolegyňu. To je e, vlastne prvé vystúpenie pred e, výborom Jury. Pani komisárka Jourová je nám k dispozícii po prvýkrát, aj keď ona už pri verejnom vypočutí bola postavená z oči e, nám. Počas toho ostatného stretnutia sme hovorili o otázke ochrany údajov, hovorili sme o, o Safe Harbor, ale v tom čase, alebo od, od tých dvob samozrejme, došlo k vývoju na mnohých frontoch. A Hovorili sme o takých kľúčových otázkach, ktoré určite e, e, sú témy, e, ktorých sa dnes dotknete. Toto je teda jej prvé oficiálne vystúpenie v našom výbore na poste komisárky. Nechcem veľa času zaoberať, zaberať, pretože bez pochyby bude veľa otázok. Pomaličky prikádzajú kolegovia, nejaký čas im trvá, aby našli svoje miesto Komisárka Jourová vystúpi s úvodným slovom a e, koordinátori budú ako prví e, z hľadiska možnosti položiť otázku, no a až potom budú ostatní členovia. A ak by ste mohli postupovať tak, e, e, tak ako ráno, to znamená rečnícky čas obmedziť e, na minútu aj pol, rovnako ako do obeda. A to je veľmi efektívne a bol by som nesmierne potešený, keby ste dodržali tento režim. Takže mm, tak my sme mali vystúpenie teda lotyšských zástupcov. Komisárka Jourová máte priestor na svoje úvodné slovo, potom budú mať priestor koordinátori na otázky a potom ostatní. Dámy a páni, pán Moraes, ďakujem za e, privítanie. Možno si spomínate na to vypočutie z oktobra. Vtedy som hovorila o, o, o tom, že e, skutočne mi leží na srdci, aby sme e, často spolu komunikovali, aby sme mali príležitosti na e, výmenu vzájomných názorov. A, vlastne dnes dochádza z mojej strany k realizácii tohto prísľubu. Som veľmi rada, že dnes máme priestor na výmenu názorov, aby sme hovorili o dôležitých otázkach, ktoré eh, máme v našom portfóliu a ktoré a určite to sú veci, ktoré ležia na srdci aj vášmu výboru. Začnem jedným bodom, ktorý je určite predmetom veľkého záujmu vás všetkých, a to je otázka eh, bezpečnosti. Teroristické útoky v Paríži boli útoky na naše kľúčové hodnoty, úcta k životu, k slobode, k tolerancii. Niečo sa deje, niečo sa deje, pán predseda. Toto je fenomén Libe, nevšimajte si to. Prosím, trpezlivo držte svoje menovky, aby sa stihli pozapisovať. Toto je tzv. E, toto je tzv. šokovaná komisárka E, nenechajte sa rušiť, pani komisárka. Pokračujte plynulo. Uh, a je na nás, aby sme chránili tieto základné hodnoty a princípy. Musíme bojovať za slobodu prejavu bojovať proti rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii, e, e, nenávisných prejavov a iných prejavov e, intolerancie. Dnes ráno na pôde kolegia v komisii sme hovorili o nasledovnom, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou a že naše, naše konanie musí byť odhodlané a vecné s tým, že chceme pokročiť v práci na legislatíve, ktorá sa týka e, reformy ochrany údajov. Musíme posilniť vzájomnú dôveru členských štátov. Spravodlivosť zohráva kľúčovú úlohu v budúcej agende bezpečnosti a ja budem úzko spolupracovať s kolegami, e, s podpredsedom Tim, Timmermansom a aj s gréckým kolegom. Máme 5 e, priorít, o ktorých by som chcela hovoriť a odprezentovať ich vám. Dnes ráno som o tom hovorila v kolegiu. Prvá priorita. Musíme zintenzívniť naše aktivity e, e, proti prejavom E, voči e, Židom musíme presadzovať európsku legislatívu, ktorá bojuje proti rasizmu, xenofóbii a musíme dbať o to, aby sa toto aj pretavilo do praxi. A e, od, od 1. decembra 2014 máme toto zakotvené. Vieme, že aj v online režime sa objavujú antimoslimské, mm, rasistické a iné e, prejavy nenavisti. Po druhé, musíme nájsť účinné riešenia na úrovni EÚ, aby sme napomohli koordinácii všetkým orgánom činným v trestnom konaní, ktorí aktívne bojujú proti terorizmu. Chcela by som uviezť tri praktické príklady. Poprvé, E, európsky zatýkač. Vďaka európskemu zatýkaču francúzsky džihadista, ktorý zabil e, troch, tri osoby v Židovskom múzeu v Bruseli, bol odovzdaný francúzským e, súdom, belgickým súdom v čase kračom ako dva týždne. Po druhé, naši sudcovia, ako aj naši policajte, využívajú ECRIS, E, to je Európsky, trestný register, e, ktorý sa teda využíva pravidelne. to pomohlo aj pri zisťovaní, kto boli tí dvaja bratia, ktorí zabili novinárov v Charlie Hebdo a jednoducho prechádzalo sa jednotlivými trestnými záznamami, využili ECRIS a ďalšie nástroje EÚ a v rámci niekoľkých minút sa dopracovali ku všetkým potrebným informáciám. ECRIS však má určité obmedzenia Predovšetkým e, ne, nezachytáva e, občanov tretich štátov. E, zamýšľame sa nad tým, že by sme upravili právny rámec tak, aby ECRIS umožňovala výmenu informáciu o udelených trestoch, vzťahujúcich sa aj na občanov tretich štátov. Tretí príklad, vzájomná právna pomoc s tretími štátmi buď na základe e, dohôd alebo na základe výmeny e, styčných prokurátorov. Naši prokurátori získavajú veľa informácie napríklad z, e, z USA cez existujúcu dohodu EU-USA o právnej pomoci. Mm, okrem dohod, ktoré už máme s mnohými štátmi, musíme presadzovať e, posilnenie úloh Eurojustu, takisto aj e, výmenu informácií medzi súdnymi zriadencami aj voči takým krajinám ako Turecku, e, Pakistanu treba efektívnejšie využívať prokurátorov Eurojustu, aby boli tak zaškolení, aby vedeli plne spolupracovať s Europolom a aby e, vedeli e, vlastne e, lepšie sledovať pohyb ľudí po Európe. Po tretie, radikalizácia. Musíme venovať tomu zvýšenú pozornosť, napríklad radikalizácii, ku ktorej dochádza v zachytných táboroch. Takisto aj týkajúce sa, týkajúce sa radikalizácii tých, ktorí sú povedzme v podmienečnom treste ako e, viete, bol útok v e, košer predajni e, v Paríži. A tam dotknutá osoba vlastne potom bola vybavená tým náramkom na členku, ktorým sa sledoval pohyb osoby je dôležité, aby na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov sa zlepšila situácia v tejto oblasti. Po štvrté, je potrebné dbať na to, aby podozrivé transfery peňazí, ktoré môžu byť prvotným signálom toho, že sa pripravuje teroristický útok, treba zaujať jednoznačnejšie stanovisko a to vďaka novej smernici o praní špinavých peňazí a o e, intenzívnejšej výmene informácií medzi finančnými orgánmi a vyšetrovateľmi. Po piaté, v prípade všetkých nástrojov, ktoré e, vyvinieme aj do budúcnosti, napríklad revidovaný návrh údajov PNR e, a potom aj smernica týkajúca sa uchovávania dát. Pri tom všetkom musíme vždy mať na zreteli naše základné hodnoty a všetky aj záruky týkajúce sa ochrany údajov. To sú veci, za ktoré i naďalej bojujeme a to v prospech všetkých. V tomto kontexte dovolte, aby som sa zmienila o tom, že e, reforma ochrany údajov zahrňa e, smernicu o ochranu údajov, pre ktorým narába policia a justičné orgány pri výmene e, a prenášaní údajov v rámci EÚ. Je to nevyhnutné a chceme zintenzívniť spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní v rámci celej EÚ Lepšia ochrana údajov bude na prospech e, lepšej výmene e, údajov pretože tým bude zabezpečená väčšia miera dôvery. Ak dovolíte, e, prejdem e, k ďalšej téme, ktorá je na naš, v rámci našej spoločnej agendy. Začnem e, úradom Európskeho prokurátora. Musíme lepšie chrániť európsky rozpočet pred, podvodným, pred podvodnými machináciami. Úrad Európskeho prokurátora by mal započať svoju činnosť Eh, roku 2016. Ďalej budem používať skratku EPO, eh, týkajúce sa úradu prokurátora eh, vieme, že existuje už dokument od váš poslankyne EP Makovej. V návrhu tohto dokumentu sú zakotvené hlavné princípy, na ktorých trvá Európsky parlament Ehm, práve v súvislosti s EPO. Hovorí sa o kompetenciách Európskeho prokurátora a ako má byť štrukturovaný tento úrad. Ten, e, e, ten návrh e, strednodobej správy eh, hovorí o tom, eh, že komory prokuratúry bude rozhodovať o tom, ktoré prípady majú byť spracované týmto úradom, ktoré zamietnuté a ako sa má postupovať. Toto by malo eh, vlastne zakotvovať tie základné kroky pri trestnej činnosti, ktorá je proti finančným záujmom Európy, skratka PIF. Ďalej, mali by sme mm, Mali by sme mať jasne koncipované kompetencie pre stále komory Európskej prokuratúry. Ďalej hovorí sa o potrebe ochrany e, práv podozrivých osôb v súlade s chartou a správnym rámcom EÚ. To je veľmi dôležité, ak má byť úrad Európskeho prokuratúra EPO legitímnym úradom. Včera som mala e, detálnu diskusiu so spravodajkňou Makovej a dohodli sme sa, že budeme intenzívne spolupracovať na tejto téme. Hovorili sme o svojich názoroch. Ona, e, poz, ona má zázemie prokuratúry a ja som veľkú časť svojej profesijnej kariéry venovala štruktúrálnym fondom EÚ. A ako vieme, toto je ten hlavný finančný e, e, balík financií, s ktorým prichádzajú do styku členské štáty. Takže máme mnoho styčných e, miest zájmov. EPO e, bude účinný len ak má jednoznačne zadefinovaný e, rámec pôsobnosti. Spolu zákonodarcovia v trilógu sa vyjadrili k smernici boja proti finančným podvodom. Bude sa o tom hovoriť počas lotiského predsedníctva. Neslobodno otáľať. Táto smernica by mala byť transponovaná v členských štátoch predtým, ako ako e, sa stane účinnou, účinnou legislatíva zakotvujúca Európsku prokuratúru v roku 2016. Musíme zabezpečiť zahrnutie DPH do e, rozsahu pôsobnosti smernice a po druhé Musíme zadefinovať tie trestné činy, na ktoré sa e, vzťahujú špecifické opatrenia ohľadom lehoty premlčania a takisto aj e, lehoty upravujúce e, riešenie prípadov. Ďalej. Chcela by som sa dotknúť témy základných práv. Účinná spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní je kľúčové a chceme riadne chrániť svojich občanov. Ako som už bola konštatovala, je na komisii a je jej povinnosťou, aby základné práva a právny štát, ktoré sú piliermi našej demokracie, uvediem e, napríklad slobodu prejavu, to musí byť zabezpečené, zaručené akékoľvek naštrbenie týchto práv musí byť postihované. E, sloboda prejavu je sloboda prejaviť svoj názor a takisto aj šíriť e, názory a myšlienky slobodne. E, Európsky súd pre ľudské práva hovorí o tom, že je nevyhnutné slobodne šíriť myšlienky a názore, názory e, možno aj šokujúcich pre mnohých. Môže sa to týkať viery náboženstva, e, náboženského presvedčenia aj e, rôznych organizácií násilie a hrozby nie sú, nie sú nikdy akceptovateľnou reakciou na prejavy slobody prejavu, E, e, je e, nevyhnutné vždy mať na zreteli určité citlivé otázky, treba zbať o mierový dialóg, ale samozrejme tým neokliešťovať premisu slobody slobodu, slobody prejavu. Komisia má za to, že je potrebné urobiť všetko proti tomu, aby sa nezneužívali názory nejakej menšiny v prospech rozširovanie nenávisti a xenofóbie v, našich spoloč- v našej spoločnosti. E, ja som už identifikovala viacera, viaceré legislatívne medzery v členských štátoch a ak to bude potrebné, nebudeme váhať započať konania pre nedodržiavanie európskej legislatívy na úrovni členských štátov Existuje smernica o rasovej e, rovnoprávnosti a e, účinné uplatňovanie a e, takisto aj dôležité opatrenia ako kampane budú slúžiť na integráciu menšín, na ochranu napríklad rómskej populácie. Rovnako sa to týka aj práv LGBT občanov Chcem konštruktívnu atmosféru e, živiť e, na pôde e, rady. V decembri 2014 sme hovorili o smernici proti diskriminácii a hovorilo sa o nej po mnohých rokoch na politickej úrovni. A som veľmi rada, že neboli vyjavené žiadne námietky. Bolo poukázané na určité problematické miesta, ktoré verím, že sa nám podarí dotiahnuť. Všetkých 28 členských štátov by malo participovať na schválení tejto smernice. Zachovávanie základných ľudských práv by malo byť jednotnou premisou v rámci celej EÚ. Čo sa týka balíka reformy ochrany, e, legislatívy zameranej na ochranu údajov, to považujeme za kľúčový projekt, ktorý treba dotiahnuť tento rok táto reforma je považovaná za potrebná. Jednak hľadiska ochrany základných práv, jednak, aby sme využili potenciál jednotného digitálneho trhu. E, rokovania na úrovni rady e, dobehli do cieľovej e, rovinky. Počas posledných šiestich mesiacov boli dohodnuté mm, a odsúladené e, posledné otvorené miesta to počas gréckého a talianského predsedníctva. Európsky parlament v tejto otázke sa preukázal ako skutočne organizácia s lídrovskými schopnosťami. E, Lotyšské predsedníctvo, ako aj ja, máme spoločný názor, že chceme dotiahnuť spoločné stanovisko v júni a potom e, započať s E, e, celým radom e, rokovaní v dialogu, respektíve trialogu. Verím, že toto bude všetko na prospech smernice, o ktorej som hovorila. Nedávne udalosti poukazujú na potrebu užšej spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a určite to bude uľahčené prostredníctvom našej novej smernice o ochrane údajov. Parížský útok nemá neovplyvňuje e, e, naše snaženie v rámci rokovania o dohode s USA. Naše e, rokovania s USA, s orgánmi USA týkajúce sa implementácie 13 odporúčaní, aby sa zlepšil Eh, rámec eh, s hlavičkou Safe Harbor. Eh, tieto rokovania napredujú, aj keď celkovo zaberajú viac času, než sme predpokladali. Chcem však poukázať na dôležitý posun. My sme veľmi jasne formulovali smerom na USA, že Safe Harbor nebude možný ďalej bez toho, aby boli poskytnuté záruky týkajúce sa bezpečného vstupu. Poprvýkrát a to s radosťou konštatujem, že USA sa e, vyjadrilo s konkrétnymi návrhmi e, prístup k dátam pre účely národnej bezpečnosti musí byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné a primerané a verím, že budeme schopní vám podať e, čoskoro ďalšie informácie o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti. Zložky e, e, mojej kancelárie budú ďalej na tom pracovať. Mojím cieľom je i naďalej uzavrieť rokovania z USA tak, aby sme boli prepravení v čase ministerskej konferencie EU-USA, ktoré sa má konať na konci mája 2015 takzvaný Zastreš, zastrešujúca dohoda, zastrešujúca dohoda a ochrany údajov ako e, viete, už tu rokovania veľmi pokročili. V podstate tie základné línie sú dohodnuté. Chceme pozdvihnúť úroveň ochrany jednotlivcov a takáto zvýšená ochrana je požívaná jednotlivcami pri ich cestách do USA. V podstate je to podchytené v bilaterálnych dohodách, ktoré majú členské štáty z USA aj keď e, zväčša tam nie sú detálne rozpracované e, tie záruky ohľadom ochrany dát. Uzavretie dohody z USA je podmienené tým, že USA splní svoje záväzky e, rozšíriť právo na justičné preskúmanie. Ja som toto na toto poukazovala viackrát pri rokovaní s orgánmi USA. Toto určite bude na prospech prehlbeniu spoluprácu cez e, Atlantické more a zároveň budú plne dodržiavané všetky atributy ochrany e, práv USA. Predložili návrh legislatívy, ktorý majú predkladať do svojho kongresu, čím by rozšírili určité e, záruky aj na občanov iných ako sú občania USA v zmysle ich záchana o ochrane súkromia. Samozrejme, my eh, teraz sa oboznámujeme s návrhom tohto eh, amerického zákona a Pán Holder, odchádzajúci generálny prokurátor v USA, eh, sa vyjadril s veľkým prísľubom, na ktorý veríme, že nadviaže jeho nástupca. Teda čakáme nástup nového, e, nového generálneho prokurátora e, v USA. Pokiaľ vieme, bude to dáma Môžem vás e, utvrdiť v tom, že vám poskytneme e, najaktuálnejšiu verziu návrhovaného zákona, potom ako dotiahneme viaceré technické e, detaily s orgánmi USA z našej strany. Budeme priebežne informovať EP o výsledkoch našich rokovaní. Chceme byť plne transparentní. Toto teda bol horizontálny prehľad tých kľúčových legislatívnych aktov a predpokladám úzkú spoluprácu na nich spolu s vami. Ja vás vnímam za e, e, môjho dôležitého partnera a okrem toho, že dotiahneme rozpracovanú legislatívu, e, určite aj e, e, odštartujeme novú a tým zabezpečíme právny, právny štát a jeho fungovanie v EÚ a zvýšenú ochranu práv našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja by som rád začal náskôr informáciou od koordinátorov, ale predtým, než tak urobím, chcem sa ešte spýtať, či všetci, ktorí chcú hovoriť, sa prihlásili. Um, Bohužiaľ um, sa nám stalo už viackrát na rokovaní, že veľké množstvo ľudí eh, chcelo položiť otázky, preto by som bol rád, keby sme teraz uzavreli zoznam rečníkov. Mám 27 prihlášok do diskusie. Ak chcete sa vyjadriť, tak sa prosím prihláste teraz, lebo v opačnom prípade uzavriem zoznam rečníkov nechcem opakovať, kto všetko sa prihlásil, zabrám to ďalších 5 minút, čiže prosím, posledná výzva, dobre, vy ste e, na mojom zozname, nemusíte sa hlásiť ešte raz, ak ste sa už raz prihlásili. Dobre teda, všetci koordinátori samozrejme sú v zozname. Kolegovia a kolegyne, zoznam rečníkom je uzavretý. Bohužiaľ, e, už nikto ďalší a nikto príde neskôr na rokovanie, nebude môcť byť zaradený do zoznamu. Budeme pokračovať. A zdá sa, že vy ste sa preklzli popod dvere. Dobre, mám vás v zozname. Kolegovia, čiže budeme hovoriť, mon, e, budeme hovoriť e, teraz s koordinátormi. Monika Holmajer začne. Pán predseda, pani komisárka, ponajprv k téme Ochrana údajov. Podľa môjho názoru súčasné znenie, alebo tie, to, ktoré sme schválili ako parlament, respektíve to, ktoré schválila komisia, dáva veľkú preferenciu gigantom označovaným ako log-in voči malým a stredným podnikom a dáva im do um, ruky nástroj na základe schválenia. Bohužiaľ, minulý týždeň som sa znovu stretla so schválením od Google som dostala 37 strán pripomienok, kde sa mám vyjadriť, mám tam umiestniť e, krížik a ak tak neurobím, tak nemôžem ďalej využívať Google. Samozrejme, že to súvisí s smernicou o ochrane údajov ehm, malé a stredné podniky, ktoré nemajú tú trhovú moc, akú má Google, Um, budú naďalej uh, vo veľkom rozpore uh, s týmito gigantami označovanými ako log up a nedáme vôbec šancu novým uh, mm, firmám, startupom. Um, a ešte ďalšia otázka vy ste oznámili revíziu, vyjadrovali ste sa o IOPA. Viem, že to však nespadá do vašej kompetencie. Hm, bolo by dobre, keby sa komisia najskôr dohodla na jednej verzii a až potom, keď e, hm, z toho vyjde jednotný projekt, tak e, sa revízia bude konať až o jeden rok. Mne sa to zdá ako veľmi e, prekvapivá stratégia, aby sme čakali jeden rok, kým sa dopracujeme k výsledkom. Aj počas trilógu samozrejme a počas rokovaní medzi radou, parlamentom a komisiou, um, že sa to kedykoľvek mení, respektíve dalo sa to meniť, takže teraz ma táto stratégia prekvapila. Ďakujem. Okay, thanks. <coughs> thanks, Monika. Ďakujem, Monika. Za SAD ďalší rečník, ďalšia rečníčka. Uh, Ďakujem pekne. Najskôr malá odvolávka, čo sa týka toho, že niečo nepatrí do aktuálnej kompetencie komisárky. Mne v aktuálnej debate chýba otázka, ako radikalizáciu v našich členských štátoch môžeme eliminovať Eh, ak je dôležitou otázkou pôvod osôb alebo pôvod rodičov, eh, zdá sa, že toto sme eh, podcenili v našej debate. Tomuto sa chcem venovať. V médiách som sa o tom niečo dočítala a hovoria to aj informácie z kuloárov predtým, než budú predložené potrebné opatrenia, by sme sa tomu mali venovať. A samozrejme, že je tu kompetencia, ktorú vykonávate aj vy, napríklad o údajoch o cestujúcich v leteckej preprave. Ako sa dá dostať k týmto údajom, ktoré by však mali byť zbierané s ohľadom na európsku ochranu údajov a ako sa dá zabezpečiť, že by sme sa vyhli obrovskému masovému nakladaniu s uloženými údajmi. A ja chcem ešte doplniť, že toho času nám chýba dôkaz o tom, do akej miery údaje o cestujúcich v leteckej preprave by s ohľadom na nevymienanie informácií v EÚ um, nám priniesli efektívnu pridanú hodnotu. Čo sa týka všetkých týchto opatrení, sa mi zdá veľmi otázne, do akej miery k všim, všetkým týmto bodom, pretože počujeme, že ide o uh, e, PEA, ide o zákaz e, kódovanej komunikácie. E, toto všetko sa objavuje v médiách. Ja si kladiem otázku, ako pri celom tomto zozname e, sa dá urobiť nejaká základná kontrola. A ak to nebolo možné, z čoho samozrejme vychádzam, neviem, ako vyzerá časový harmonogram na to, aby sme to urobili. A mňa by veľmi zaujímalo, ako DG Just sa venuje práve vypracúvaniu protiteroristických opatrení a základnej kontrole e, priebehu udalosti a ako bude vyzerať ďalší vývoj. Ďakujem, hovorí pán predseda, za uh, e, IKR ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pán predseda, vítam vás, pani komisárka. Ja by som sa rád spýtal tri otázky. Poprvé, bol by som rád, keby ste sa vyjadrili k novému návrhu komisie, nový, uh, nový dátum o uchovaní dát, eh, keby ste to prosím mohli komentovať. Po druhé, spomenuli ste pred nejakou dobou vzťahy z USA. Eh, ide o TFTP dohodu z USA, ktorá by sa mala pozmeniť. Je to skutočne reálne? Vidíte tam nejaké bezpečnostné rizika? A ako eh, plánuje komisia sa vysporiadať eh, s s národnou suverenitou, so základn- s témou základných práv, a správnym základom, pretože toto sú otázky, ktoré súvisia práve s predloženým návrhom a s vymenovaním európskeho prokurátora. Ďakujem, pán predseda. Vaša otázka mi pripomína, rovnako Monika Holmajer o tom hovorila, keďže tu máme pani komisárku práve táto otázka o smernice o uchovávaní údajov, toto je téma, ktorá nás veľmi zaujíma a celkom určite to spadá do kompetencie pani komisárky a bolo by dobré, keby ste zodpovedali tieto otázky. Bude to pre nás trvalo zaujímavá téma. Um, určite by, ste, by bolo pre nás veľmi konštruktívne, keby ste zodpovedali na tieto otázky, pomohlo by nám to. Uh, Prosím, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludne všetkým. Vítajte, pani komisárka. Je veľmi pekné, že ste tu s nami. A mm, Máme toľko vecí do diskusie vzájomnej. Dovolte mi predniesť len dve veci. Poprvé, Rada by som vedela, ako vy vidíte svoju úlohu v protiteroristickom pláne. Uh, hoci pán komisár Ramopoulos bude gestorom v tejto téme, ale vy budete hrať kľúčovú úlohu. Rád by som vedela, ako sa do toho zapojíte, najmä čo sa týka ochrany základných práv. Inými slovami povedané, ako zabezpečíte, že základné e, práva budú e, rešpektované a zachovávané počas celého trvania protiteroristického plánu. A po druhé, EÚ, ako všetci vieme, ratifikovala e, dohodu o právach osôb, osôb s handicapmi. Ako náhle EÚ ratifikovala tento dohovor, my všetci e, sme povinní plne implementovať všetky ustanovenia. Takže, pani komisárka, moja otázka, ako zabezpečíte, e, že antidiskriminačná smernica sa zachová v súvislosti s týmto um, právnym aktom, pretože e, diskriminácia pokračovala naďalej z rôznych dôvodov, či e, to je e, vekové obmedzenie alebo pohlavie. Je to každodenná realita pre mnohých európskych občanov, čiže prosím, vysvetlite, ako by sa dala odblokovať platnosť tejto smernice. Ďakujem. Hovorí pán predseda, ďakujem, že ste nám pripomenuli aj túto tému diskriminácie a antidiskriminácie. A teraz za Guel Cornelia Ernst, prosím. Ďakujem. Ja mám mám dve rôzne otázky. Poprvé, toto sa týka mnohých skvelých návrhov od ministrov vnútra a spravodlivosti, ktoré sa objavili, ktoré boli vypustené do sveta na e, stovkách strán. Ja to citujem čítam aj na internete. Hovoríme tu o P- té, veľkej téme PNR, hovoríme o dôsledkoch eh, útokov eh, v Paríži, čo sa stalo v Mannheime, v Bruseli. Mm, nemôžem sa k tomu mentálne pripojiť. Chcela by som sa spýtať, podľa akého princípu, konkrétneho, nie všeobecného, podľa akého princípu, princípu majú byť podniknuté doplnkové opatrenia. Je to ten princíp, podľa ktorého eh, sme chceli už roky postupovať, ktorý máme v šuflíku? Alebo dajte mi prosím odpoveď, aká bude teraz reakcia na Paríž a Belgicko? To je prvý bod. Prosím, dajte nám konkrétnu odpoveď. Existuje k tomu hodnotenie? Pozreli ste sa na to, čo je platné a čo nie je platné, čo by pomohlo alebo nie a ako by sme mohli lepšie obmedziť tieto skutočnosti? Po druhé, celkom iná téma, hovoríme o antidiskriminácii, o islamofóbii, všetko je správne, avšak máme tu veľký problém v Európe. Naďalej je nevyjasnený a to je diskriminácia Rómov. Ja vás prosím, pretože to ešte nikdy nehe nehralo takú veľkú úlohu v našich rozprávach. Keby ste jasne povedali, ako to bude pokračovať, pokračovať. Máme absolútne vyprázdnenú stratégiu pre Rómov. E, členské štáty ju neplnia, nič sa nedeje, nič zásadné sa nedeje. Práve naopak situácia sa zhoršuje, e, požiadavka na boj proti rasizmu e, v, v tomto výbore. Ehm, je to, je to naozaj ehm, celé neaktívne. Ehm, konanie pre porušenie zmluvy v Čechách. Aký je, prosím, túto aktuálny stav, keby ste nám odpovedali? Ďakujem, Kornélia, hovorí pán predseda, za zelených. Eh, Giuseppe, ďalšia rečnička, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. V mojej vlastnej politickej skupine uh, Vieme, že spravodlivosť, e, domáce záležitosti, vnútorné záležitosti um, sú tým, čo leží na srdci každému a ja rozumiem aj tomu, čo ste nám e, predniesli. Pani komisárka, dnes vy ste komisárkou pre spravodlivosť a um, v Európe sa rozputala debata o tom, ako bojovať proti tomu, čo sa označuje po anglicky homegrown fighters, čiže tí vnútorní bojovníci a nie až tak zahraniční. E, my by sme boli radi, keby sa zabezpečilo, že títo ľudia budú spravodlivo súdení. E, aké máte plány do budúcnosti v tejto téme? Ako bude fungovať právna pomoc? Ako e, to vyzerá s európskym zatýkacím rozkazom? Ako sa budú transferovať teroristi Eh, z Francúzska do Belgicka, respektíve ako sa tam mohli dostať. Um, neradi by sme boli, keby sa tu odohrávali nejaké kafkovské situácie. Um, väzenia a ústavy na výkon väzby. Všetci vieme, že ľudia sa stávajú extrémistami a teroristami vo väzniciach. Toto je niečo, s čím môžeme čosi urobiť. Preto by som bola rada, keby ste nám vysvetlili vašu víziu vytvorenia Európy, ktorá bude mať ako jeden z princípov spravodlivý súdny proces a ako by sme mali naložiť s týmito bezpečnostnými otázkami. A najmä mechanizmus právneho štátu. My by sme mali začať sa venovať samotnej podstate tejto myšlienky. Rada by som od vás vedela, či máte nejaké plány. Um, ako stavať na zásade právneho štátu, pretože len vy by ste mohli priniesť svetlo do, debate o Maďar, do debaty o Maďarsku, ale ja myslím, že aj, Kopen, že aj kodaňská dilema je zásadná pre Európu pretože e, ľudia chcú byť tiež v bezpečnej pozícii voči štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Laura Ferrara, ako posledná koordinátorka. Ďakujem pekne, pán predseda. E, prajem príjemné popoludne, e, pani komisárka. Hovoríme o väčšej spolupráci medzi orgánmi presadzujúcimi právo a zároveň chceme zabezpečiť základné slobody, ochranu základných slobod. Spomenuli ste register cestujúcich PNR. Samozrejme, e, k tomu máme takisto svoje názory na rade pre niekoľkými tlakmi. Nami bol vyvinutý veľký tlak na to, aby sa vrátili k PNR a takisto aj v vašom výbore. Čo si o tom myslíte? Ako vy chcete konať s tým, aby ste zabezpečili, že pod tlakom tragických udalostí v Paríži sa nezhorší situácia ochrany základných ľudských práv občanov. A potom k otázke úradu Európskeho prokurátora. Prokurátora, už ste spomenuli tri piliery správy. Autonómnosť, prokurátora, transparentnosť a efektívnosť jeho činnosti. Samozrejme, snažíme sa bojovať proti podvodom a ochrane finančných záujmov. Ako si predstavíte, že by sa eventuálne mohol rozšíriť mandát EPPO v rámci boja proti trestnej činnosti, organizovanom zločinu ako mafia a podobne, tak aby úrad prokurátora mohol zároveň vystupovať alebo konať podobne, ako môžu konať orgány boja proti mafii, ktoré poznáme v Taliansku to by bol nástroj, ktorý by nám pomohol získať informácie potom o efektívnosti a nezávislosti súdnych systémov členských štátov. Čo si myslíte, že by sa tento nástroj mohol rozšíriť aj na monitorovanie a rešpektovanie ochrany ľudských práv? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani komisárka, poprosím vás, aby ste zodpovedali na otázky koordinátorov a potom budeme pokračovať s diskusiou a dáme priestor ďalším poslancom. se být stručná, protože uh, si myslím, že, že ten čas je vymezen skutečně úzce. Co se týče ochrany dat a toho, aby nebyly, neby, nebyly malé a střední podniky, které jsou naprosto zásadním pilířem ekonomiky a které nesmíme uh, trošku možná překladatelský oříšek uvláčet eh, administrativními bariérami tak tam, tam si myslím že se to neděje protože ten návrh eh, nařízení právě počítá s tím že sejme z těch malých a středních podniků některá Eh, některé zátěže a některé administrativní kroky a povinnosti které měly dříve nebo které mají nyní eh, za podmínek té eh, stávající směrnice. takže máme na mysli malé a střední podniky a samozřejmě jsme si vědomi toho že to co zvládnou velké firmy které mají daleko větší možnosti tak to by skutečně mohlo ohrožovat Eh, a řeknu to eh, eh, lidově otravovat život malým a středním podnikům. Takže domnívám se, že, že tady toto nehrozí. Samozřejmě, že ochrana dat je něco, co vyžaduje určitou aktivitu a určitou odpovědnost ze strany obchodních společností jako celku. Takže to nutně přináší určité povinnosti, které na ně klademe Co se týče mm, PNR, eh, ano, není to eh, moje agenda. Je fakt, že jsme se dnes eh, o tom bavili na kolidži, pan Avramopoulos o tom jistě bude informovat. Je to není v oblasti úvah, jakým způsobem Eh, s touto regulací eh, se, pohnout ve vazbě na stávající bezpečnostní situaci budeme o tom vést debatu a zcela jistě eh, bude o pnr debata na summitu v polovině února protože domnívám se že summit bude velmi z valné části věnován otázkám vnitřní bezpečnosti. mimochodem vnitřní bezpečnost přidala lotyšská premiérka jako čtvrtou prioritu lotyšského předsednictví eh, k tomu, na co se teď máme soustředovat během šesti měsíců. Eh, a to eh, naznačovala i před pařížskými útoky, takže, takže toto bude priorita. Ale znova opakuji, PNR není moje a nechtěla bych teď předjímat, k jakým směrem se situace vyvine. Uh boji proti eh, radikalizaci eh, zase dnes byla zajímavá debata na kolegiu pokud bych to měla přiblížit aktuálně jak o tom uvažuje komise. Eh, shodli jsme se na tom že toto je otázka k řešení nebo úkol k řešení pro nás všechny členy komise evropské instituce i členské státy. evropské instituce tím myslím i agentury které které máme v oblasti zajišťování bezpečnosti a monitorování situace. E, takže je to otázka všem. Ke svým úkolům se v komisi hlásila kolegyně e, Violeta Bulč, která má na starosti dopravu e, ve smyslu ochrany, zejména leteckých letecké dopravy ale i vodní dopravy k tomu se tam hlásil zase kolega zodpovědný za za tyto věci. velmi jsme se bavili o problematice sociálního vyloučení na to budeme klást důraz protože eh, je zcela jednoznačně jedním z, pramenem, jedním z pramenů eh, toho že eh, mladí lidé prostě berou do ruky zbraň a jdou bojovat proti své zemi svým lidem je i to že se cítí vyloučení hovořili jsme o tom že se to děje ve třetí generaci Eh, přistěhovalců, eh, kdy ta první ještě je ráda, že, že může žít v Evropě, ta druhá ještě žije eh, z pocitů rodičů a ta třetí generace už ztrácí tento, tento pocit a, a tuto, tuto jaksi oddanost tomu, tomu svému, té své společnosti a, a jde do těchto do těchto podniků prostě odjíždí do zahraničí a pak se vrací, tak e, aby tady působil e, tyto neblahé věci. Já jsem osobně přispívala do diskuze a přispívám na všech debatách otázkou e, potřeby změny ve vzdělávání a výchově já nevím jak je to v jiných členských zemích minimálně v české republice jsem už dlouhodobě postrádala něco jako je výchova k lásce k vlasti a promiňte mi jsem patetická ale myslím si že to je prostě něco co bychom, eh, k čemu bychom se měli vrátit a co bychom měli posílit. zároveň jsem eh, připomínkovala nebo jsem se vyjadřovala v této věci že eh, zcela zřejmou zásobárnou těch eh, myšlenek na to, že eh, je něco špatně ve společnosti a že, že vezmu tu zbraň a půjdu zabíjet, že, že toho zdrojem mohou být a asi jsou sociální sítě a říká se, že čím si se pokazil, tím se naprav. Osobně jsem o tom jednala s vysokým představitelem Google Eh, o tom že je potřeba i přes sociální sítě pozitivně působit na mladé lidi protože to je ten zdroj informací a to je ten zdroj vlivu i, i na morálku a etické uspořádání mladých lidí v evropě. Eh, takže eh, je to velmi široké, široké pole k řešení a týká se každého z nás každý musí přispět k boji proti radikalismu za mnou eh, jde tato otázka z pozice justice je zcela zřejmé že bychom měli učinit eh, vše pro to aby nedocházelo k rozšíření radikalismu v rámci eh, vězení a, vazby, eh, abychom eh, prostě eh, tomuto nedávali prostor tímto způsobem. To znamená, i při debatě s členskými státy v prosinci, kdy jsme se bavili o fenoménu foreign fighters, tam jasně zaznívalo ze strany členských států, že hledají cestu alternativních trestů a izolace tohoto jevu a zabránění rozšiřování. takže toto bude zase pro debatu koncem ledna v radě. Eh, více byste chtěli slyšet o návrhu směrnice o uchovávání údajů. Zase data retention taky není úplně moje eh, agenda. Každopádně eh, moje úloha, ať už se to týká PNR nebo této věci nebo všeho dalšího, je víceméně sledovat a monitorovat Eh, to z pohledu eh, lidských práv eh, a z pohledu například ochrany soukromí protože toto je můj úkol abych sledovala všechny politiky evropy všechny návrhy všechny kroky které chceme udělat jestli jsou dodržována v těch návrzích lidská práva respektive jestli je připravena půda pro to aby byla dodržována v těch nových návrzích. takže s tím bych asi už teď skončila. Eh, co se týče výzvy k zastavení Safe Harbor, víte, že už když jsem se s tím seznamovala těsně po nástupu do funkce i přední, tak jsem eh, velmi jak volala eh, volala potom, abychom měli na stole plán B. To znamená, pokud eh, eh, zrušíme Safe Harbour jako systém, do kterého se dobrovolně hlásí firmy, které chtějí používat data evropských občanů a firem, tak co bude následovat. Ta otázka je velmi relevantní a legitimní, protože Eh, asi jste zaznamenali nebo umíte si představit že je tlak ze sféry byznysu a hospodářské sféry abychom měli nějaký systém který eh, bude představovat ten ochranný val ten ochranný systém pro přenos dat protože je to prostě podstatné jak pro americký eh, tak evropský byznys a my e, samozřejmě zaznamenáváme z různých zdrojů že e, by e, zrušení safe harbour bez zodpovědného návrhu na to jak s ním pokračovat bylo, bylo velkým problémem. my jsme na dg připravili čtyři varianty co by následovalo a mohu vám říct aniž bych je tady jmenovala a vyvolávala tím nějaké spekulace že osobně jsem ve všech těch variantách nacházela nejenom funkční ale i právní eh, problémy eh, a myslím si že stojí za to abychom vyvinuli maximální úsilí abychom zachovali safe harbour abychom vyžadovali velmi tvrdě jak už jsem říkala ve své eh, úvodní řeči po americké straně abychom měli měli jasno za jakých eh, podmínek eh, si budou brát data eh, bezpečnostní služby jakým způsobem americká exekutiva zajistí průběžný monitoring a sledování plnění podmínek safe harbour a za jakých podmínek bude zajištěna odpovědnost za přenos dat třetím stranám to znamená subdodavatelům Eh, především eh, a obchodním partnerům těch firem které jsou přihlášeny do systému. tím jsem zmínila tři hlavní věci o kterých teď jednáme ale v zásadě chceme i z těch jednání v širším kontextu nabýt eh, absolutní jistoty že americká strana pochopila o co evropě jde že je to velmi vysoký standard ochrany dat a aby nám takové garance přinesla takže e, pracujeme na e, zachování safe harbour a na jeho, e, na jeho zkvalitnění. Znova opakuji, dali jsme si termín do května uh, ukončit tato jednání a buď to nás americká strana přesvědčí, anebo uh, prostě budeme uh, hledat, nebo v tu chvíli už budeme muset mít jiné řešení. Uh, Eh, já jsem se s kolegy o tom bavila dlouhé hodiny a samozřejmě chceme přesvědčit evropský parlament kde, odkud zaznívají tyto, tyto obavy a tyto hlasy že safe harbour bude safe ale především musíme být přesvědčeni sami. takže to je to na čem teď eh, velmi intenzivně pracujeme. omlouvám se že jsem zbytečně mm, eh, podrobná. co se týče evropského prokurátora tady Um, Commissioner, we, we have a lot of questions uh, okay. from members as well, so maybe you can incorporate other answers into those oh. questions that will come. Dobre, takže potom ešte ďalšie otázky. Toto boli iba koordinátory, otázky koordinátorov, určite prichádzajú ďalšie. Dáte mi 5 minút? No, úprimne povedané, ale áno, samozrejme, na túto môžete odpovedať, ale podobné otázky určite predložia aj poslanci a potom môžete použiť tejto odpovede. Ale odpovedzte na túto otázku. Romské problematiky víte, že, že ji e, komise řeší e, několika různými způsoby, jednak legislativu, která má antidiskriminační dopady. Informovala jsem vás o tom, že antidiskriminační směrnice snad, snad se blíží ke zdárnému e, přijetí v radě. A pak je tam celá řada aktivit od tlaku na e, členské státy aby zkvalitňovaly svoje národní strategie které monitorujeme přes e, specifická doporučení jednotlivým zemím kde se e, evidentně se ty strategie neplní protože nemáme pozitivní pokrok až po možnosti uplatnění infringementu vůči zemím které tedy skutečně prokazatelně neplní požadavky které jsou v evropské legislativě osobně jsem už měla několik jednání s významnými neziskovými organizacemi a e, chceme e, tu problematiku uchopit prakticky to znamená že e, nechceme chrlit další stohy papírů sdělení doporučení a tak dále ale chceme akce v terénu. takže můžete mě vzít teď za slovo a, a na ty akce si počkat. Já jsem přesvědčená, že se nám podaří lépe, lépe do terénu zasahovat tím, právě tou účinnou spoluprací s lidmi, kteří jsou aktivní. Eh, Cecilia, did you want to come back very quickly? Very quick. Cecilia, chceš reagovat, ale velmi kratučko. Mám eh, v podstate takú malú faktickú. Mnohí poslanci mali konkrétne otázky, veľmi konkrétne otázky. Kolegyňa za mnou žiada odpoveď na otázku o Rómoch. Ja som žiadala odpoveď na otázku o smernici o protidiskriminácii. Kolegyňa podložili veľmi konkrétne otázky. Toto je vaše prvá oficiálna návšteva v našom výbore, ale bolo by dobré, ak by ste zareagovali na tie naše otázky. Okay. Well, let me make a, okay. Okay, c- c- excuse me, can we not... Dobre, prepačte, nevedíme tu nejaký dialog. Ak dovolíte, chcel by som niečo navrhnúť. Poprosím vás o trošku poriadku. E, dovolte navrhnúť teda niečo podobné, ako som už navrhol. Poďme ďalej. Áno, ja chápem, že ste nespokojní, ale poďme ďalej. Mnohí chcú položiť otázky je to prvé stretnutie pani komisárky v našom výbore. Je tu množstvo otázov, je to dosť také tematické, takže by som navrhol, ak by sme v tej ďalšej časti potom pani komisárka hovorila iba o konkrétnych nejakých e, e, špeciálnych témach, je toho veľa, pretože ďalších 18 či 19 kolegov chce položiť otázky, napríklad čo sa týka e, tých daňových rájov. Uh, neviem, možno máte nejaký písomný dokument, ak áno, tak uh, k tomu prichádzajú otázky či takéto veci e, chcú poslanci počuť niečo konkrétnejšie, keď kladú otázky, takže ak by ste sa mohli o to pokúsiť. Myslím si, že to od vás žiadajú, niečo konkrétnejšie v súvislosti s konkrétnymi otázkami, ktoré poslanci kladú. O to tu ide. Samozrejme, e, niekedy môžete reagovať tak tematickejšie, ale v podstate ide o konkrétne otázky a konkrétne odpovede na ne. Takže poďme z ďalšie otázky, pretože je tu mnoho poslancov, ktoré sa prihlasili do diskusie. Pani Daty v tejto časti. Nech sa páči. Merci, euh, monsieur le président. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravdou, že vzhľadom na to, čo sa deje v Európe, Paríž a Brusel konkrétne, musíme súrne reagovať a posilniť bezpečnosť Európanov a bojovať proti terorizmu, ktorý nepozná hranice. Áno, mali, musíme mať možnosť vymieňať si informácie medzi tými, ktorí zabezpečujú elektronickú, elektronickú komunikáciu. Neodpovedali ste veľmi presne, tu sa pridávam ku kolegom. Je teda nutné začať diskutovať o tom, že by sa uzaviedla nová smernica o ochrane údajov a tu sa pridávam k tým otázkám, ku koordinátorkám. Uh, Eh, čo sa týka Európskeho súdneho dvora, ktorý zneplatnil smernicu, ktorá je na túto tému. Vy ste hovorili, pani komisárka, o tom, ale neupresnili ste o to, či komisia predpokladá predložiť nový návrh smernice, ktorý by bol vyváženejší a ak áno, v akej lehote, pretože samozrejme eh, od tejto smernice bude závisieť nielen efektívnosť, ale aj implementácia či už Európskeho PNR, ale aj Európskej prokuratúry eh, sú to veľké obavy našich občanov. Máte pravdu povedať, že e, musíte chrániť e, základné údaje, ale od všetkého toho závisí aj bezpečnosť a mohli by ste nám teda povedať nejakú lehotu, dokedy chcete predložiť nový návrh smernice, ak áno, a samozrejme pridávam sa k tejto požiadavke, e, či sa týka PNR a Európskeho prokurátora, aby sme mohli efektívnejšie bojovať za organizovanú trestnú, pardon, organiz, bojovať proti organizovanej trestnej činnosti. Ďakujem. Thank you for being brief. Ďakujem za veľmi stručné vystúpenie. Poprosím kolegov, aby ste sa riadili takýmto príkladom a dodržali uh, čas. Peter Nidomile, Peter, nech sa páči. Peter. Thank you very much. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, dovolte vrátiť sa k otázke politiky Rómov. Určite si uvedomujete, že mnohé organizácie Rómov a občianske organizácie veľmi negatívne vzhľadajú, vzhľadajú na EU rámec a uvádzajú, že nič reálne sa nekoná na realizáciu stratégií v mnohých členských štátoch Eh, že je potrebné zlepšiť situáciu Rómov. Finančné prostriedky, ktoré sú na to určené, boli zle použité alebo nepoužité vôbec. Krátučké dve otázky. Poprvé, ako plánujete zapojiť komunity, ktorých sa to týka, obča- organizácie občianskej spoločnosti do monitorovania implementácie národných stratégií. A druhá otázka, ako máte v úmysle dosiahnuť ciele uvedené v národných stratégiách v členských štátoch cez využitie EÚ finančných prostriedkov. Ďakujem pekne. Takže poprosím veľmi konkrétne odpovede potom. Pán skřípek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, vám ďakujem aj za vaše slova dnes tu na výbore, aj za to, že ste e, e, včera boli na výbore FEM a tiež ste tomu venovali tak veľa úsilia. A ďakujem za vašu prítomnosť Um, chcem sa opýtať, počas, počas sedení s vašim vypočúvaním uh, v oktobri minulého roku ste uviedla, citujem, obnovíte úsilie aby bolo umožnené rade dosiahnuť potrebnú dohodu ohľadne smernice zavádzajúcej princíp rovného zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru zdravotné postihnutie vek alebo sexuálnu orientáciu teda tzv. smernicu o rovnom zaobchádzaní veľa občanov členských krajín eú znepokojil spôsob ktorým by tento návrh obmedzil ich základné občianske práva predovšetkým slobodu uzatvárania zmlúv ako aj ich slobodu náboženského vyznania ďalší majú zase obavy ohľadne vágnej dikcie v návrhu ktorá by v prípade prijatia mohla viesť k nepredvídateľným a možno nežiaducim interpretáciám. čiže moja otázka znie ako odpoviete na tieto obavy občanov a ako budete postupovať? nebolo by v tomto prípade lepšie ak vezmete zároveň úvahu nezhodu v rámci rady od tejto smernice upustiť? ďakujem pekne. Some colleagues, uh niektorí kolegovia prichádzajú a chcú sa prihlásiť do diskusie a nechcem byť nejak mm, mm, drzí k tým kolegom, ale prepačte, v podstate už sme uzavreli e, zoznam rečníkov, takže nemôžete sa prihlásiť do tohto zoznamu. No, popros, hovorím to opatovne, opätovne, aby nikto nemal pocit, že sme na neho zabudli alebo ho odmietli. Pán Jan Albrecht, nech sa páči. Ja by som chcel sa obrátiť na Evu Jolly, pretože tá musí odísť e, skôr. Chcete dvojty, dvakrát tak dlhý čas pre Evu Jolly Alebo... Nie, nie, nie, nedostanete. To mal byť ďal vtip, dostanete. A rovnaký čas ako všetci ostatní môžete položiť vašu otázku. Teraz, m, mm, pani Jolie, nech sa páči. Ďakujem pekne, uh, pani komisárka. Ja mám dve otázky. Zdá sa, že dnes objavujeme teroristické rizika v Európe, rizika radikalizácie. V skutočnosti boj proti terorizmu je už starou záležitosťou a máme viac menej všetky zákonné prostriedky, ktoré sú potrebné na boj proti týmto javom. Chcel sa opýtať, či vyvodíte závery z Arguskej správy, ktorá už v roku 2007 vedie program boja proti radikalizácii a ktorá pripravuje sociologické štúdie, v ktorých uvádza, ktoré faktory e, priaznivo, vytvárajú priaznivé podmienky pre radikalizáciu. Je to tam uvedené a chcem vám povedať, že jeden z prvých dôvodov je segregácia a diskriminácia. To nie je nič prekvapivé, sú to etablované fakty. Zároveň je tu aj otázka radikalizácie vo väzniciach Veľká väčšina členských štátov má e, rozpočty pre väznice naozaj nedôstojné. Napríklad rozpočet vo Francúzsku, kde sa neuplatňuje pravidlo Rady Európy ohľadom e, individuálnych, e, teda samotiek vo väzniciach. Zdá sa, že to, ako sme teraz objavovali, že problémy vznikajú vo väzniciach, pritom to je takisto starý jav. Čo chcete spraviť preto, aby ste prinútili členské štáty k tomu, aby mali rozpočty pre spravodlivosť a pre e, väznice hodné e, ich názvu. A potom sa chcem opýtať, čo chcete spraviť preto, aby ste skončili s beztrestnosťou spolupáchateľov alebo komplicov e, mučenia v niektorých členských štátov na požiadavku CIA na území Európy medzi rokmi 2001 až 2006 vieme vďaka správe tohto roku a bolo to v podstate potvrdené aj správou e, Feinsteina v decembri tohto roku. Vieme, že Polsko, Rumunsko a Litva mali tajné väznice v ktorým dochádzalo k mučeniu. Momentálne nemáme informácie ohľadom vyšetrovania v týchto krajinách a chcela by som vedieť, aké opatrenia plánujete prijať preto, aby sa skončila táto škandalozná beztrestnosť. Kolegovia, naozaj reálne komisárka nemôže podrobne odpovedať na všetky tieto otázky takto podrobne. To v podstate reálne nie je možné pani Makovej. Ďakujem pekne, pani komisárka. Predovšetkým mi dovolte poblahoželať vám k, k uvedeniu do funkcie a poželať vám úspešný mandát. Ak chcete úspešne pôsobiť, musíte aj nás uspokojiť. Musím povedať, pretože ste sa už stretli na tému Európska prokuratúra. Dúfam, že teda pokračujete a teším, že pokračujete v prácach predchádzajúcej komisárky na túto tému. Predovšetkým sa obrátim, zareagujem na talianskú kolegyňu, ktorá žiadala o to, aby e, zneužitie finan- európskych finančných prostriedkov bol súčasťou organizovanej trestnej činnosti. Myslíte si, že je možné zakomponovať organizovanú trestnú činnosť teraz, včas a nie neskôr, do uh, jurisdikcie IPPO. A teraz konkrétna otázka. Ak si myslíte, že definícia prístupkov a činov v smernici PIF pomohlo by to objasniť právomoc, súdnu právomoc jurisdikciu úradu Európskeho prokurátora v rámci PIF, pretože je tu rozdiel medzi IPPO, jurisdikciou a jurisdikciou národných orgánov. Myslíte si, že by pomohlo, ak by bola definícia činov v smernici PIF e, upresnená, možno by to mohlo urýchliť e, rokovania na rade, ak si to teda myslíte. A druhá otázka na EPPO, možno, že nie už ďalšiu otázku. Kratučka, možno nie ďalšiu. Nie? Možno nie, asi nie. No dobre. Kratučko. Dobre, tak potom mám otázku Ana Marie Koráca Bild, ktorá musela odísť. To je veľmi tvorivé riešenie. Dobre, nech sa páči. Ona bola na zozname, ja viem. OK, dovolíte? Dovtedy už som mohla do, dávno skončiť, keby ste ma nechali hovoriť. Uh, rozbehnete znovu rokovania s parlamentom o verejnom prístupe k dokumentom cez nový prístup e, pre naozaj zvýšenie transparentnosti našich inštitúcií, komisia parlamentu? Otáznik, ďakujem. Nádherne, super. Saraja, nech sa páči. Ďakujem pekne vám, predseda. A príjemné popoludnie, pani komisárka. Keď hovoríme o situácii Rómov, už sa tu o tom hovorilo a e, vidíme, že politické skupiny to považujú za jednu zo zásadných tém otázku a situáciu rómskeho obyvateľstva. Jedná sa o viac ako 12 miliónov európskych občanov, ale je to naozaj hamba pre Európu a musíme túto otázku riešiť, musíme viac robiť a s väčšími účinkami robiť niečo. Tak by sme tento problém vyriešili. Nemôžeme očakávať, že povieme zvyšku sveta, ako všetko je to v Európe fantastické, pokiaľ budeme mať takéto antiromské nálady, ktoré sú špecifickou formou xenofóbie a rasizmu voči konkrétnej, konkrétnemu etniku. A predovšetkým, keď to zoberete mimo sociálneho kontextu, spoločenského kontextu, myslím si, že sa nám nič pozitívne a konštruktívne nepodarí dosiahnuť pre Rómov v Európe, ak nezačneme naozaj riešiť tieto veci vážne, riešiť príčiny toho, prečo Rómovia žijú v podmienkach, akých žijú po 700-ročnej prítomnosti v Európe. Samozrejme, ja chápem, že je ťažké zareagovať na všetky otázky, ale určite e, ešte odo mňa budete viac počuť neskôr, určite budeme spolu komunikovať. A mám ešte ďalšiu otázku, čo sa týka rodovej rovnosti. A spoločnosti, a teda e, a hnutia LGBTI, to všetko musí byť v našom prioritnom programe podstate ste mali tri otázky, tu tretiu ste tam tak ešte do toho nejak vklzli, ale dobre, super. Všetci takto pokračujme. Mika? Pán Buj? Ďakujem, eh, eh, pán predseda. Som potešený, eh, pani komisárka, vašou prezentáciou a aj optimizmom, ktorým to bolo naplnené. Ja mám niekoľko otázok. Ako chcete podporiť e, e, finalizáciu nariadenia týkajúce sa PNR? Ako chcete presvedčiť členské štáty? Ako chcete opätovne e, prehodnotiť súvislosti týkajúce sa rizika, ktoré sa na to viaže. Toto veľmi trápi malé a stredne veľké podniky. To bola prvá otázka. Druhá otázka komisár Vrapomolos e, zodpovedá za PNR, ale je potrebná akási vyváženosť medzi slobodou a bezpečnosťou. Teda vy musíte úzko spolupracovať s, so zmieneným komisárom. E, z diskusií e, bežných ľudí mi tak vyplýva, áno, mali by sme sa venovať PNR, ale z ale musia byť splnené určité podmienky. E, e, je to e, plná implementácia GDPR ďalej. O ombudsman alebo teda nejaká ďalšia odpovedá, spl, osoba splnomocnenie, ktorý zodpovedá a dohliada na dodržiavanie ochrany dát ale vy, pani komisárka, ste sa zmienili o tom, že pôsobíte v kolegiu, teda v grémiu a i keď vy sama nemáte bezprostrednú kompetenciu za PNR v rámci toho kolegia, máte tu zdieľanú zodpovednosť. Myslím, že to, o to ide e, kolegom z výboru pri tejto otázke. Pani Prisbek. Ďakujem. Vítajte v našom kruhu, pani predsednička. Vo vašej prezentácii a aj v niektorých odpovediach, ktoré ste už tu ponúkli, ste sa zmienili o EPPO, Európskej prokuratúre. Ja mám otázku týkajúcu sa kompetencií Európskej prokuratúry. V súčasnej dobe je to obmedzené len na finančné transakcie, finančné záujmy EÚ. Vypočuli sme si spektrum e, názorov na mnohých fórach. Vieme, ako vyzerá e, e, text kompetencií EPO. Nemal by tento rozsah kompetencií sa vzťahovať aj na organizovaný zločin hovorila o tom predrečnička, či aj terorizmus, cezhraničná trestná činnosť, či aj to by nemalo spadať do kompetencií európskeho prokurátora. Skutočne e, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme plitvali časom a úsilím. E, je dôležité, aby sme e, využili túto príležitosť. Hovorili ste aj o potrebe prioritizovať pri, napríklad pri ochrane práv podozrivých. Ja som spravodajcom na tému prezumcia neviny. Vy ste nová e, vo svojej pozícii komisára. Súhlasíte s tým, že e, mohli sme e, dotiahnuť túto problematiku, napríklad nepripustnosť dôkazov, pokiaľ, pokiaľ samozrejme pokiaľ sa narúša tým prezumcia neviny. A e, vy ste naražali na obmedzenia svojich kompetencií, ale e, musíte si uvedomiť, že to portfólio, e, ktoré vám spada do vienka, je dosť široké. Ak Viem, že sa pýtam detálnu otázku, možno ju stačí zodpovedať dodatočne, písomne, ale ešte zostanem pri téme základných ľudských práv. A to sú detská práva, práva detí vy zdieľate kompetenciu za túto oblasť s pánom Timmermansom. Budeme mať e, e, spoločnú európsku stratégiu e, na ochranu práv detí a budete uvažovať jednostranný podpis dohovoru OSN o právach detí. Ospravedlňujem sa za to, že som trošku prekročila rečnícky čas. Pán Korea.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 Um, that has fed the narrative and has fed recruits to terrorists. Pani Gomes, e, vieme, že veľký problém si je Guantánamo a utajené e, väznice. To všetko sa vyplavilo z tej správy, ktorá medzi iným bola predložená v americkom senáte treba konať e, v, v prípade tých členských štátov, ktoré porušujú európsku legislatívu pretože beztrestnosť e, by nemala existovať. Vy podporujete spoluprácu medzi justičnými orgánmi členských štátov a toto je veľmi dôležité, ak chceme riešiť prípady korupcie, ak chceme riešiť trestnú činnosť. Tá správa predkladaná Senátu hovorila o o, tom, že došlo k e, transferu e, peňazí e, a to boli teda peniaze použité na korupciu v prípade porušenia ľudských práv. Ak musíme účinnejšie bojovať proti korupcii v EÚ, sú tu obrovské nedostatky. Nedávno som vám prezentovala prípady, keď, kedy sú skorumpovaní úradníci v Nemecku a, a oni sú postavení pred súd. A, a, tí, tí, a potom sú e, stíhaní za korupciu, povedzme v Portugalsku, tí sa ocitnú, povedzme v Nemecku, kde mm, istý druh e, trestnej činnosti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 Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando. Thank you. Ďakujem. Ja budem stručný. Vy ste sa dotkli eh, mnohých dôležitých tém a aj v otázkach sa objavili eh, eh, mnohé ďalšie témy. Ja sa chcem sa vyjadriť PNR PNR sa úzko viaže na ochranu dát. O tom ste hovorili v úvodnom slove. PNR je čosi, e, e, je čosi čo, e, čo opäť sa stalo veľmi aktuálnym po masakri v Paríži. Je to práve rada, ktorá zastupuje členské štáty, ktorá blokuje ten balík ochrany údajov E, čo poviete na tento názor, že by rada si v prospech veci a v prospech seba samej to blokovanie e, e, PNR, ktoré aj vzýšlo z úsilia EP, že skutočne je to, je to dnes situácia, ktorá predstavuje akési ako sú slepú uličku. Je dôležité, aby ochrana súkromia bola považovaná za niečo veľmi dôležité, pretože to je, to je zakotvené v charte, Európskej charte o ľudských právach. Thomas. Děkuji. Děkuji vám, paní eurokomisařko, za to, že jste přišla mezi nás. Já mám na vás dvě otázky. První otázka je, na evropského prokurátora jak se vlastně bude vůbec ověřovat příslušnost e, toho daného případu k evropskému prokurátoru a zda byste byla ochotná někdy přijít a odpovědět nám na naše otázky přímo na tohle téma. a druhá otázka se týká rovnosti mužů a žen. Často se na tomto výboru hovoří o rovnosti mužů a žen z pohledu, z pohledu žen. Já bych se chtěl zeptat na tohleto téma z pohledu mužů. V České republice jsou například při soudních řízeních o výživu a výchovu velmi často diskriminováni muži v ninety five dostávají ženy dostávají pouze dítě otcové se mohou stýkat se svými dětmi na dvě až čtyři hodiny eh, čtyři hodiny eh, jednou za čtrnáct dní. chci se zeptat zda váš úřad se bude tomuto tématu věnovat. děkuji vám za odpověď. <laughs> Teraz pani Spinelli. Ďakujem za slovo. Teší nás, pani komisárka, že ste v našom kruhu. Mám otázku. E, aký je váš názor na tie preteky, e, že je snaha členských štátov presadiť takú urgentnú legislatívu, a to na úkor e, rešpektovania práv, bezpečnosť, ako keby bola nadradená právam. Veď práva sú fundamentom e, bezpečnosti, e, pretože potieranie práv bude len prihrávať ďalšiemu rozširovaniu terorizmu. A tým sa dostávame PNR. V prípade tých dvoch bratov v Paríži nebolo by pomohlo ani e, prístup k PNR, aby, e, zastavili, aby sa zastavil ten čin. Nelegálna migrácia, e, terorizmus, hovorím o tom v jednom balíku, mm, to úzko súvisí so zachytnými strediskami a rôzny režimami. Viete, e, takéto zachytné stredisko je nedaleko Ríma a to nie je zachytné centrum, to je koncentračné, e, koncentračný tábor, tak ako to vyzerá. My externalizujeme týranie, týranie, ktoré sami vykonávame. A to všetko pod rúškom, že treba E, že treba e, takto, takýmto spôsobom sa zaoberať nelegálnymi migrantmi. Ale žiaľ Bohu, toto sú tie centrá teroristov. Z tohto oni e, vychádzajú. Ďakujem. Viete, v prípade súdneho konania to, čo ste povedali, tak by sa označilo ako zásadná otázka. Pani Men. Госпожа Юрова, благодаря ви за изчерпателното представене. Menová Ďakujeme za vaše úvodné slovo. November 2015 je termínom na transpozíciu zapracovanie smernice o minimálnych štandardoch práv podpory e, obetí e, trestných činov spolu s E, so smernicou o EPO. To všetko má zabezpečiť zvýšenú mieru ochrany e, obetí násilia. Podľa týchto legislatívnych aktov členské štáty by mali sprístupniť e, služby, špecializované služby podporu obetiam, teda právne, aj právne, aj zdravotnícke služby. Ja mám otázku či máte nejaké doplnkové e, programy alebo opatrenia, ktorým by sa e, podporili členské štáty v rámci e, zapracovania tejto legislatívy, európskej legislatívy do vnútroštátnej legislatívy. Pán Čaky, máte slovo. Cena <clears throat> pani komisárko, pri vašim prvním vypočutí ako kandidátke na komisárku ste odpovedali na moju otázku, že tradiční národní menšiny si zaslouží více pozornosti a vyšší úroveň ochrany v EÚ, jak je tomu teď, a že sa tejto veci hodláte venovať. Chci sa vás zeptat, zda došlo k nejakému pozitívnemu posunu v tejto veci, zda máte nejaké konkrétne plány, yes, respektíve čo plánujete udelať, aby eh, zákaz...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 moja, moja, otázka sa týkala, týkala ochrany tradičných e, menšín v Európskej únii. Ďakujem. Myslím, že mám predstavu o tom, aká znela otázka. Teraz má slovo pán Radev.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 E, vo väzbe e, v prípravnom konaní. E, v tejto väzbe sa môže niekto ocitnúť na obdobie roka aj viac. Čo chcete robiť s týmto problémom, pani komisárka? Pán, až teraz ide pán Radev a tým sa rozriešil tento problém. Vážený pán komisár, po nedávnych teroristických útokoch v Paríži a potom v Belgicku, na našťastie v Belgicku, k ničomu e, e, závažnému nedošlo. Zrejme na európskej úrovni vznikla intenzívna potreba riešiť tento problém. Polícia e, je potrebné teda podporiť cezhraničnú spoluprácu e, e, justičných orgánov. Napríklad to prepojenie Kulibaliho e, v Belgicko smerom na Španielsko. Takto by, toto by prispelo k odhaleniu teroristickej bunky. Domnievame sa, že E, európsky e, príkaz o väzbe by e, mohol byť veľmi dobrým nástrojom pri boji proti terorizme, pri rozbíjaní buniek organizovaného zločinu. je jasné, že tá cezhraničná spolupráca sa musí zlepšiť. Mohli by ste nám prezradiť, do akej miery e, už došlo k transpozícii zmienenej smernice a a ako chcete príjmeť členské štáty, aby čo najskôr prikročili k transpozícii, aj keď vieme, že ten časový horizont je až do roku 2017. Pani Stevens. Ďakujem. Pani komisárka, vy zodpovedáte aj za rodovú rovnosť a, e, e, a v oblasti ľudských práv úzko spolupracujete s komisárom Timmermansom v základnej zmluve o ľudských právach v EÚ sa hovorí aj o ľuďoch s e, nejakým druhom zdravotného postihnutia. No a e, takisto je špecifickou skupinou skupina žien a detí, ktoré majú e, špecifický druh postihnutia, aké sú e, prekážky kladené horizontálnej smernici alebo vôbec legislatíve, ktorá sa venuje tejto oblasti. Je dôležité napredovať v boji proti diskriminácii. A predovšetkým sa to týka ľudí s nejakým postihnutím. Je to diskriminácia pri získaní eh, pracovného miesta, ale žiaľ narážame na diskrimináciu aj pri kultúre, kultúrnych podujatiach, športových podujatiach. E, čo e, chcete a môžete urobiť, e, aby ste zlepšili situácii, v ktorej sa ocitajú diskriminované ženy a deti s nejakým postihnutím? Pán Albert, Dobre, teraz vám, teraz vám dávam priestor. Vy ste prepustili svoj slot predtým a poprosím aj pána Pašíra. V akej ste skupine? EFDD. Takže obaja. Prosím stručne. Poprvé, Ja si veľmi vážim to, že e, komisia chce revidovať e, PNR, e, aj keď vieme, že výrok Európskeho súdneho dvora z minulého roka bol jednoznačný my musíme hľadať riešenia bezpečnostných problémov, to je pravda. A, ale v tejto súvislosti je potrebné prehodnocovať aj oblasť národnej bezpečnosti. Myslím, že e, komisia by mala rozbehnúť iniciatívu adresovanú e, členským štátom, aby e, sa hovorilo o otázke národnej bezpečnosti. Pán Bašír. Buďte prosím stručný. Moje meno je Bašír. Ja som nedávno sa vrátil, vracal z Londýna a snažil som sa e, rýchlo e, e, prechádzať. Mal som so sebou pas. Bol som dosť neúspešný. Nakoniec ma predviedli pred hraničnú kontrolu. Povedali mi, že Bašír, Bašír je to meno, ktoré si vyžaduje vlastne ten rad, ktorý, ktorý sa venuje migrantom zasmial som sa, ale, ale bolo mi to nepohadlné. Tým, pri inom prípade e, som zase trčal na hraniciach 3 až 4 hodiny. Pýtali sa ma e, na rôzne otázky, hlúpe otázky, napríklad e, akú charitu podporujem. Ja som povedal charita Marie Curie. A boli veľmi prekvapení, čakali, že sa zmiením o Hamase. Ja som starší pán a uh, už ma nič veľmi neprekvapí, ale pre, predstavte si niekto mladší. Hovorilo sa tu o vlastne tretej generácii uh, migrantov, ktorí, sú, uh, ktorí sa ositnú v takejto situácii, také sú vystavení profilovaniu, uh, sú vystavení akémusi vyšetrovaniu pri prekračovaní hraníc Viete, keď rokujete so zahraničnými partnermi, napríklad USA, aby aby skutočne už konečne zatvorili brány Guantánamo Bay. Keď sa zamyslíte nad dianím v Sýrii a v Iraku, tam títo e, e, zlovestní, e, zlovestní ľudia majú na sebe oranžové overaly, čím pripomínajú odevy väzňov Guantanamo Bay. Nedávno som išiel navštíviť e, e, svojho e, Nie, nie, musím vás prerušiť. Žiadne rodinné väzby. Pri káve si to povieme. Pán Bašír, vy ste trošku odľahčili tú situáciu a vidím, že aj pani komisárke ste vystruhali úsmev na tvary. Ešte Eli a potom už skutočne dáme slovo k pani komisárke. Prova. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, vítajte. Hovorili ste o tom, aj o správaní vo väzení Čiže zelená kniha o predpisoch v oblasti spravodlivosti bola komisiou zverejnená v roku 2011 a je tam znázornený dosť nepokojujúci obraz toho, čo sa deje vo väzeniach. Mnohé prípady úmrtí a samovražd sa um, ehm, zaznamenali. Takéto centrá by mali aspektovať ľudské práva v Taliansku jestvuje mm, tento problém vo veľkej miere. Je tam 67 tisíc uväznených, ale 45 tisíc miest. E, chce Európska komisia podniknúť opatrenia na zabezpečenie ľudských práv uväznených a ľudí vo väzbe a dá sa to zabezpečiť v celej EÚ? Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Celkom vľavo naša kolegyňa sa k nám e, pridala a toto bude posledná rečnička. Neprepačte, pán predseda myslel posledného rečníka. Po e, útokoch e, v Paríži sa v Európe začalo hovoriť o tom, ako by mala Európa odpovedať. E, nadniesla sa otázka patriotizmu. Ja by som to rád však definoval na novo. Celá rozpráva sa o tom rozvinula, ale ja si myslím, že v boji proti radikalizácii a terorizmu a v zmenách by malo, a v celej tejto situácii by malo dôjsť k zmenám v systéme justície tieto marginálne teroristické hlasy sú naozaj len ojedinele alebo naražajú na širšiu podporu. Ďakujem pekne. Prepačte, prosím, hovorí pán predseda, že e, ste sa dostali ako posledný na zoznam ročníkov, pani komisárka. Členovia LIBE vám položili viaceré otázky. Ehm, keby ste prosím mohli odpovedať trošku špecifickejšie, viem, že je to, bude to dosť náročné. Ja som si tiež robil poznámky. Je mi jasné, že to nebude úplne možné. Možno, že ak nebudete môcť odpovedať ústne, tak môžete nám zaslať aj písomné odpovede. Ale prosím, buďte tak špecifická, ako sa len dá. A ja by som sa poďakoval. Dúfam, že nevyčerpáme náš vyhradený čas čo ešte máme po tomto? Pýta sa pán predseda sekretariátu. A potom sa budeme venovať v skrátene ďalšiemu bodu programu. Ale prosím, odpovedajte špecificky tak, ako je to len možné. Ďakujem pekne. Ja by som snad navrhla, že by sme odpovedali písomne na otázky, ktoré som nestihla zodpovedať ústne, len by som chcela povedať, že čo sa týka Guantanama a americkej situácie, dnes o tom hovoril pán prezident Obama vo svojej správe o stave únie. Hovoril aj o ďalších veciach, ktoré sa nás týkajú ochrana súkromia, zlepšenie situácie v odmeňovaní žien, Nemala som zatiaľ čas si to celé vypočuť, ale samozrejme pre nás je to veľmi podstatné. Čiže čo sa týka mučenia a porušovania ľudských práv, tam priebežne monitorujeme túto situáciu aj prostredníctvom našej agentúry vo Viedni. Ak dochádza k porušovaniu európskej legislatívy, tak tam monitorujeme za účelom prípadných krokov, ktoré Európska komisia je oprávnená urobiť a potom zaviesť postup pre porušenie zmluvy. Viem, že toto všeobecne, potom e, bola všeobecná informácia, ale chcela by som povedať, že čo sa týka podmienok vo väzbe, doba trvania väzby a podmienky vo väzniciach, tam situáciu analizujeme a je možné a aj dosť pravdepodobné, že týmto smerom sa bude uberať jeden z našich prvých legislatívnych návrhov, ktoré vzídu už v rámci fungovania novej komisie. Budeme na nich pracovať v rámci dnešného e, tohto roka. Teraz by som sa venovala trom veľkým okruhom. Európsky prokurátor, antidiskriminačná smernica a rómska problematika. Na začiatku tejto série otázok odznelo, že som sa vyjadrila k téme EPO, Európskemu prokurátorovi z hľadiska ľudských práv. Tak znela predchádzajúca otázka, čiže som na to reagovala. Na každý pád Európsky prokurátor bude vyšetrovať také trestné činy, ktoré budú stanovené v hmotnej legislatíve, čiže zatiaľ by sme sa mali zameriavať na potieranie trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, ktoré porušujú finančné záujmy Európskej únie, ale niektorí z vás sa pýtali, či uvažujeme o rozšírení právomoci, respektíve pôsobnosti a či zahrnieme ďalšie skutkové podstaty trestných činov. Ja sama som otvorila túto záležitosť pri našej internej debate a dostala som také podnety, či od vás alebo od komisie, od Júry Budeme o tomto rokovať na konci januára v Rige na trilaterál, trilaterálnom rokovaní s lotyšským a luxemburským ministrom. O tejto schôdzky si sľubujem predovšetkým to, že sa dohodneme na konkrétnych krokoch, ktoré budú prebiehať počas tohto roka, aby sme skutočne dosiahli prijatie tohto záverečného stanoviska v rade do konca roka. Čiže pre vašu informáciu čaká nás celý rád konkrétnych krokov a veci na vyriešenie priebehu tohto roka a my práve preto budeme mať toto stretnutie, kde ja sama nadnesiem, už som to oznámila lotyšskému štátnemu tajomníkovi, otázku možného rozšírenia rozsahu Európskeho prokurátora, právomoci Európskeho prokurátora. Podotýkam dôrazne, že moji právnici a kolegovia z generálneho riaditeľstva ma upozorňujú, že sú tam z právneho hľadiska niektoré prekážky, kvôli ktorým je zložité v tejto situácii rozšírovať pôsobnosť, že to tu nesľubujem, chcem, aby ste to pochopili veľmi jasne. Ale budeme o tom debatovať aj vrátane toho, že chcem reagovať na situáciu, ktorá nastala. Európsky prokurátor by mal mať právo moc vyšetrovať cezhraničné prípady terorizmu a niektoré ďalšie záležitosti, ktoré sa týkajú našej bezpečnosti. Čo sa týka bezpečnostnej otázky, už to tu odznelo, nie je to pravdou, že sa o tom hovorí až dnes. Bezpečnostné otázky boli nadnesené veľmi ostro už na rokovaní v marci na Rade Home a Justice. V rámci Európskeho prokurátora nám zostáva vyriešiť celý rád technických otázok na rade. E, ministri spravodlivosti vznesli celý rád konkrétnych doporúčení, ale vám poviem, čo by som ja chcela robiť musím sa vysporiadať s radom žltých kariet, ktoré sme dostali od národných parlamentov. Nechcem to nechať zapadnúť prachom. Budem obsielať parlamenty listom, budem vysvetľovať, prečo potrebujeme európskeho prokurátora, aby okrem iného posilnil dôveru občanov, daňových poplatníkov v to, že peniaze, ktoré vkladajú do európskeho rozpočtu, nie sú rozkradané a zneužívané. Ja by som osobne e, chcela navštíviť holandský parlament, kde by som si rada vypočula vysvetlenie. Predpokladám podporu zo strany parlamentu, že všetci rozumieme tomu, prečo potrebujeme európskeho prokurátora a ja sa teším na spoluprácu najmä s pani Makovejovou. Čo sa týka antidiskriminačnej smernice, nie je pravdou, že by členské štáty sa otáčali chrbtom riešeniu situácie tých skupín obyvateľstva, ktoré sú postihnuté, respektíve zahrnuté e, e, do smernice, ktoré sú pokryté smernicou. Je to horizontálna smernica, ktorá zahrňa antidiskriminačné nariadenia pre e, mimodiskriminačné oblasti, čiže vzdelávanie služby, čo je veľmi významné pre tie skupiny obyvateľov, ktorých sa to týka. Nezaznamenala som zo strany členov rady, čiže členských štátov, jediný protinázor. Debata bola veľmi konštruktívna, boli tam návrhy, s ktorými sa musíme vysporiadať, napríklad, aby bola predlžená implementačná doba pre stavebné úpravy budov na vstup vozičkárov a mnoho ďalších vecí. Smernica je samozrejme ťažká na implementáciu, pretože ide o multidisciplinárnu záležitosť. Ministri mi hlásia, že musia na to spolupracovať s viacerými ministerstvami. Kto pracoval z vás v štátnej správe, vie, ako je to náročné, keď sa prekrýva kompetencia viacerých ministerstiev a má to dopad aj na štátny rozpočet. Toto sú veci, s ktorými sa dúfam, verím, vysporiadame. Urobím všetko preto, aby bola smernica prijatá a aby sa aj v rade mohol začať trilog. Čo sa týka romskej problematiky, máte absolútnu pravdu, veľa sa toho povedalo, napísalo, ale situácia sa nezlepšuje. Výrazne vyhodnocujeme národné správy, ale chcela by som poprosiť o to, ak máte námety, ako túto problematiku kreatívnym spôsobom a inovatívne vyriešiť, tak prosím, dajte mi vedieť, ja zatiaľ staromodne vravím, legislatíva antidiskriminačná bola prijatá. Ide len o to, ak op- e, opomeniem horizontálnu smernicu, aby sme vyžadovali plnenie a rešpektovanie tejto prijatej legislatívy. To po prvé a po druhé je dobrým zvykom v EÚ, že ak EÚ chce niečo od členských štátov, tak veľmi často im na to posiela peniaze. A my to tu aj robíme. Viete, že v Európskom sociálnom, ale aj rozvojovom fonde, čo sú investičné prostriedky, posiela Únia Európskym štátom, ktoré o tieto prostriedky požiadali na základe údajov, povedali, že chcú túto, prost, túto tému vyriešiť, posielali sa tam nemalé čiastky ale ja sa zoberám teraz tým fenoménom, že niekto iný spravuje tieto peniaze a niekto iný má na starosti tento problém. Čiže my sa teraz bavíme s neziskovkami o tom, že je potrebné urobiť inventúru dobrých príkladov, najmä tých, kedy peniaze z európskych fondov sa dostali k hlavným úderným neziskovkám a miestnym samozprávam, odkiaľ sa problém dá najefektívnejšie riešiť. Práve zajtra sa zúčastním na veľkom gulatom stole. K tejto téme budeme zbierať príklady overenej praxe a budem osobne iniciovať, aby sme pod tlakom dostávali do členských štátov informácie, že tam majú k dispozícii toľko a toľko prostriedkov. Ja poznám čísla týkajúce sa romskej problematiky, čiže povieme, máte tam toľko a toľko peňazí, urobte toto napríklad v Španielsku, urobili zaujímavé projekty sú aj iné príklady. Toto je absolútne nezmyselná situácia, kedy posielame peniaze a členské štáty ich buď nevyužívajú, alebo to robia neefektívne. Nehovorím, nehovorím však, že všetky. Samozrejme, že sú aj členské štáty, ktoré tieto prostriedky využívajú veľmi dobre. Zostáva mi ešte celý rad ďalších bodov, ochrana práv podozrivých, procesné práva. Samozrejme, že ak sa venujeme dnes bezpečnostnej situácii a hovoríme o kombinácii preventívnych a represívnych krokov, tak pred zátvorkou bolo vytknuté ako základný fakt, že procesné práva obžalovaných obvinených zostávajú zachované. Viete, že európska legislatíva sa snaží zvyšovať kvalitu ochrany procesných práv obvinených, najmä detí a že toto zostáva nezmenené zostávajú zachované princípy, notorické princípy, presumcia nevinný, právo na spravodlivý proces a celý rad ďalších záležitostí, ktoré spadajú do témy zachovania ľudských práv, respektíve rešpektovania ľudských práv. Obete trestných činov. Áno, Smernica toho roku mala nadobudnúť plat, nadobudnúť účinnosť a tak ako v ďalších prípadoch, kedy nadobúda účinnosť smernica alebo nariadenie, je na nás na komisii, aby sme dôsledne vyžadovali dobrú a kvalitnú a bezchybnú transpozíciu a plnenie. Ide o každodennú, bežnú, kontinuálnu prácu komisie, ktorá nie je natoľko viditeľná, ale musíme ju robiť veľmi dobre. Čiže týka sa to celého radu ďalšej legislatívy. Ak sa vrátim k celému radu ďalších otázok, my sme sa dnes, dnes aj na kolegiu dohodli o tom, že úlohou je zmapovať si, aké máme jestvujúce nástroje, a nemali by sme rozprávať ani sebe, ani verejnosti, že budeme prichádzať s novými nástrojmi, s novou legislatívou, pretože je to beh na dlhé tráte. A ja myslím, že občania EÚ v záujme svojej vlastnej bezpečnosti očakávajú nielen od európskych inštitúcií a najmä od komisie, ale aj od členských štátov akciu, konkrétne kroky a nie len akési sľuby budúcej legislatívy. Čo sa týka zmeny v PNR, ja predpokladám, že pán komisár Ehm, vás bude o tom informovať. Táto debata už prebieha. Nechcela som povedať, že sa ma to netýka, rovnako ako téma data retention, čiže uchovávanie údajov. Ehm, všetko sa ma týka, čo súvisí s údajmi a so základnou ochranou súkromia, len som nechcela tu na tomto mieste o tom hovoriť ehm, príliš konkrétne alebo zavádzať nejaké konkrétne smerovanie som nechcela, aby som nespôsobovala zmetok. Preto som o tom nehovorila podrobnejšie. Ešte tu vidím otázku o prepojení EPO a Eurojustu. Viete, že v zmluve o fungovaní únie máme uvedené, že Európsky prokurátor bude vytvorený z Eurojustu respektíve v súvislosti s Eurojustom, nepoznám teraz presnú formuláciu, už som si vyžiadala interpretáciu tejto vety, pretože okrem celého rádu ďalších vecí, ktoré, ktorým sa venujeme v súvislosti s právnym fungovaním Európskeho prokurátora, sa zaoberáme aj otázkami finančného, personálneho a technického zabezpečenia, pretože sa chystáme založiť úrad, novú inštitúciu a preto sa musíme vysporiadať aj s otázkou, ako bude EPO spolupracovať s Eurojustom, aké tam bude prepojenie. A budeme hľadať čo najefektívnejšie možné riešenie a viete, že do efektivity patrí aj otázka ekonomiky, čiže čo najúspornejšie riešenia. Ja som zadala um, DG štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá má pripraviť varianty finančného, personálneho a technického zabezpečenia EPA, aby sme túto inštitúciu mohli uviezť do života čo najskôr, čiže v roku 2016. Thanks, uh, Mrs. Jourova. Um... Ďakujem pekne. Pani Jorová, ďakujem pekne. Myslím si, že na budúcich stretnutiach e, s vašim kolegom je jasné, že to musí byť tematické, ale sú to aj špecifické otázky, e, boj proti e, terorizmu, stretnutie, zasadnutie, Riga nariadenie nariadení, aj dobré e, aby ste hovorili špecifickejšie o všeobecnosti, ale myslím si, že ste tu dostali množstvo otázok. Toto je taká jednorazová situácia, nebude sa to asi opakovať, tie ďalšie stretnutia budú vždy nejakú konkrétnu tému, či už romské obyvateľstvo, boj proti diskriminácii alebo podobne, vždy sa zameriame jednoznačnejšie na nejakú konkrétnu tému. V každom prípade ďakujem, že ste prišli medzi nás. A ďakujem kolegom za disciplinovanosť pri kladení otázok. Kolegovia, dovolte, skôr ako odidete, chcem ešte spomenúť, že 18.30 na 12. poschodí Libe organizuje koktail. Mm, dúfam, že nepríjete všetci, pretože tam nie je dostatok priestoru, ale samozrejme vás srdečne všetkých vítam 18.30 na 12. poschodí. Thank you very much. Thank you.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 Poprosím kolegovia, zaujmite miesta, aby sme mohli pokračovať. Môžete sa ďalej rozprávať, ale mimo tejto miestnosti. Naozaj vás poprosím. Takže ďalší bod nášho programu na dnešné popoludnie je prezentácia aktuálneho stavu dvoch návrhov LIBE v oblasti boja proti drogám. Parlament prijal svoje stanovisko prvé čítanie 17. apríla 2014 a veľkou väčšinou to bolo prijaté v prvom čítaní, čo svedčí o význame a priorite, ktorú dávame týmto problematikám. Rada zatiaľ ešte neprijala svoje všeobecné smerovania, ktoré by umožnili rokovania medzi dvoma inštitúciami. Dnes tu máme spravodajcov, zástupcov Litovs lotišského predsedníctva, komisiu, MCDDA a Europolu, aby nás aktuálne informovali o dosiahnutom pokroku od zaujatia e, stanoviska parlamentu v prvom čítaní. Takže najprv dostane slovo spravodajcovi a potom tieňovi a potom šiesti rečníci a teda potom tieňovi spravodajcovia a potom poslanci výboru LIBE. Immediately the rapporteur, Mrs. Takže z Besery Barrio, e, spravodajca na smernicu a potom pani bon, pán Boni, spravodajca e, k nariadeniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. <clears throat> Vážení poslanci, zastupcovia rady a komisie, ako aj Európska agentúra sledovania drog a drogovej závislosti MGDDA kolegovia a priatelia. som veľmi rada, že výbor Libe zorganizoval toto stretnutie, hoci je to iba krátke vypočutie, ale minimálne nám dáva príležitosť diskutovať o dôležitom nariadení a smernici o psychoaktívnych látkach. Takisto nám umožňuje vyzvať všetkých, ktorých sa to týka, aby identifikovali potrebné zákonné procesy, ktorými musia prechádzať tieto látky. Cieľom smernice a nariadenia je zabezpečiť to, aby sme chránili zdravie a bezpečnosť našich občanov. Mnohí z nich sú mladí ľudia, ktorí sa pokúšajú, alebo skúšajú a pohrávajú sa s psychoaktívnymi látkami. Zároveň príjem, je, ide o príjemy celné a komerčné využitie obchodný styk, ktorým by sme nemali brániť je dôležité, ako povedala pani predsednička, v apríli bolo prijaté smerovanie e, k týmto spisom v parlamente zamerané e, na otázky výroby, distribúcie a predaja nových psychotropných látok, ktoré imitujú účinky nezákonných droh ako kokain či extáza. Existuje viac ako 300 nových látok, ktoré sme zistili v Európe od 97. roku problém sa zhoršil, horšuje za posledné roky. Počet nových psychotropných látok, ktoré sme identifikovali medzi rokmi 2009 až 2012, sa strojnásobil. V Lani bola zistená nová látka eh, v Európskej únii. Aktuálny systém Európskej únie podľa ktorou sa zakazujú psychotropné látky, nie je pripravený jednoducho na zvládanie tohoto stále sa zväčšujúceho problému a hrozivým skutkom je to, že mnohé tieto aktívne látky sú silnejšie ako liek lieky liečivá, ktoré sa snažia kopírovať a nikto nevie ani, aké škody to môže spôsobiť. Jednou z hlavných výrobcov týchto drog je Čína stovky laboratórií vyrábajú tzv. legálne drogy haj pre užívateľov v Amerike, v Európe a Čína už vyrába mnohé chemické prekurzory pre zakázané drogy. E, v roku 2012 6 zásielok MTA bolo zachytených e, stranou amerických orgánov viac ako 230 eh, tisíc litrov. Táto látka sa zmiešava s inými chemikáliami a môže sa z nej vyrobiť metamfetamín. Takmer všetky psychotropné eh, drogy, pripomeniem, pochádzajú z Číny. To znamená, že Európa bojuje proti látkam, ktoré sú vyrobené, takmer vyrobujú sa týždenne, denne eh, v Číne a Indii. A tento nástroj je preto veľmi dôležitý, ak chceme bojovať proti výrobe a distribúcii psychotropných ropných látok e, na území EÚ. Je tu aj okamžité riziko, e, tak je možné zaviesť dočasný jednoročný zákaz v priebehu niekoľkých týždňov. Toto dočasné opatrenie má zabezpečiť to, že látka jednoducho nebude užívateľom k dispozícii, kým sa nespraví úplné hodnotenia analýza rizika zo strany agentúry. Ak miera rizika týchto, takejto novej psychotropnej látky sa umožní zavedenie úplného zákazu, potom sa predlží tento dočasný zákaz na ďalšie 12-mesačné obdobie, ak teda nemôžeme zakázať túto látku navždy. Momentálne komisia musí čakať, kým sa vypracuje úplná správa hodnotenia rizika analýz, skôr ako predloží návrh na obmedzenie e, takejto látky a chceme mať harmonizovaný prístup v Európe boja proti týmto látkam, pretože momentálne medzi týmto má škodlivý dopad na našich občanov. Ako som už povedala predtým, Európsky parlament vyslal jasný signál, že ako smernica, tak nariadenie sú mimoriadne dôležité a mali by byť prijaté čo najskôr zo strany Rady. Uvediem len príklad. Novembra minulého roka bola tu spoločná operácia policajných orgánov v Španielsku a Nemecku, ktorú koordinoval Europol a výsledkom bolo zatknutie vyše 20 ľudí a tony hašišu, ktorá ktorý bol zabavený aj s tisíckami eur v hotovosti. Europol poskytoval informácie o tejto konkrétnej operácii. Teraz je na členských štátoch by samozrejme celá táto myšlienka dnešného vypočutia a stretnutí je taká, že máme trošku potlačiť na to, aby sa skôr schválila smernica a nariadenie a tak, aby sa teda dali uplatňovať. Aktuálne prekážky, ktoré majú členské štáty, e, sú v tom, že sú tu rozdielne názory na právny základ týchto nástrojov. Zdravie obyvateľstva, hospodárska súťaž, to sú len niektoré z viacerých alternatív právneho základu. článok 67 zmluvy únie alebo ustanovenia o vnútornom trhu a článok 114. Avšak článok 114 je veľmi dôležitý v súvislosti so zaručením rýchlejšieho, rýchlejšieho postupu, ako ponúkajú iné možnosti, keby to išlo napríklad cez ustanovenia o zdravotníctve, pretože harmonizácia legislatív členských štátov nebude ľahká a chceme zabrániť e, obehu takýchto výrobkov. A keď smernica a nariadenie sú, boli na rade, tak e, boli potvrdené a určite kolega má viac k tomu, čo povedať, čo sa týka nariadenia, takže mu odovzdám teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam zástupcov lotišského predsedníctva, komisie, zástupcov MCDDA a Europolu a samozrejme aj právnych odborov parlamentu. E, počas predchádzajúceho parlamentu boli predložené všeobecné smerovania parlamentu k obom týmto problematikám e, predkladal to pán Chimenez a bolo to schválené v parlamente dosť konsenzne ohľadom oboch spisov. Parlament podporil harmonizáciu týchto problematík, ktorá by umožnila to, že sa bude príjmať rozhodnutie na úrovni EÚ, rozhodnutie buď o obmedzení alebo o zákaze určitých látok, e, či už e, z predaja na trhu pre spotrebiteľov alebo zákaz výroby. Či takéto rozhodnutie bude prijaté, respektíve ktoré rozhodnutie bude prijaté, to bude závisieť od toho, aké riziko e, predstavuje táto látka vo viac ako jednom členskom štáte. Parlament si objasní ustanovenia v prípadoch, kedy takéto rozhodnutie nie je prijaté na úrovni EU. V takýchto prípadoch jednotlivé členské štáty môžu zaviesť obmedzenia na svojom území. Pre parlament ako už pani Chimenez povedala, jasný systém na úrovni EÚ, vrátanie možnosti prijatia záväzného rozhodnutia je potrebný a je to jasný prínos tohto návrhu a mali by sme mať na pamäti špecifikum tohto riešenia. Takže existujú dva dôvody toho mimoriadného významu toho, ak budeme mať riešenie na európskej úrovni. Poprvé, Trh sa stále rozrastá a cezhraničný rozmer tohto trhu je kľúčovým problémom. Zároveň tu stále rastie úloha digitálnych kanálov, cez ktoré sa tento, tieto produkty predávajú. Po druhé, využitie európskych systémov hĺbkovej analýzy miery rizika ako základu pre prijatie rozhodnutia o zákaze alebo obmedzení použitia určitých látok môže súvisieť naozaj len na, e, zodpoveda naozaj jedinej e, reálnej odozve na túto hrozbu. O akej hrozbe hovorím? Hovorím o tom, že mladí ľudia, pre všetky mladí ľudia chcú vyskúšať niečo, čo je neznáme a niečo, čo môže zmeniť ich e, myšlienky, ich stav, mentálny stav. Ale nie len to. Skutočný problém súvisí s názvom tejto legislatívy. Nové psychoaktívne látky to nové znamená, že sa jedná naozaj o nové, s novými zložkami, s novými, novým chemickým zložením, s neznámymi dôpadmi na zdravie. Takmer každý deň prichádzajú na trh nové psychoaktívne látky, stále novšie a novšie, čiže nemali by sme podceňovať ich negatívne dôsledky. Problém je súrny a pretože je hrozbou pre našich občanov, pre všetkým tých mladých, a to každý deň. Máme obavy z toho, že rada sa zatiaľ ešte nedohodla na týchto dvoch spisoch. Máme obavy predovšetkým z toho, že diskusie na rade môžu viesť k tomu, že sa príjme také stanovisko, ktoré neumožní príjmanie záväzného rozhodnutia na úrovni EÚ. Dúfam, že predsedníctvo nám dnes vysvetlí, aká je aktuálna situácia na rade. Počuli sme, že sa na rade diskutovalo o právnom základe nariadenia a že niektorí tvrdia, že právny základ vnútorný trh nie je tým najlepším právnym základom a tvrdia, že lepším základom by mohla byť článok 168 zmluvy, to znamená ustanovenie o zdraví obyvateľstva, tam, kde sa stanovujú minimálne pravidlá o definícii trestných činov a sankcií, to znamená článok 83. E, pokiaľ viem, talianské predsedníctvo sa pokúsilo prelomiť tento závoz a diskutovať o tom, ako postup o vyhodnotení tejto, takýchto látok má vyzerať a odložiť otázku e, o právnom základe až potom, keď sa dohodnú členské štáty o postupe a potom prispôsobiť právny základ tomu, na čom sa rada dohodla. Počuli sme že lotišské predsedníctvo opäť vrátilo túto problematiku na stôl. Samozrejme, môžeme diskutovať a analyzovať e, mnohé otázky, aby sme vyriešili problém právneho základu tohto balíka a samozrejme očakávame, že pravidlá subsidiarity a proporcionality sa zachovajú, ale výber a rozhodnutie parlamentu bolo zamerané na to, aby sme našli naozaj právny základ, ktorý bude vhodný a prispôsobený na tento problém a umožní najlepší priestor na vyriešenie tohto problému lebo Trošku máme obavy z toho, že riešenie vylúči možnosť prijatia záväzného rozhodnutia na úrovni EÚ a to my vnímame ako skutočný prínos a ako jadro tohto návrhu. Mali by sme pamätať aj na to, že v stanovisku parlamentu sa hovorí o tom, že záväzné rozhodnutie na úrovni EÚ bude možné iba v prípade, keď viac ako jeden členský štát je postihnutí, alebo sa to týka viac ako jedného členského štátu, ale potom, ako sa dôkladne vyhodnotia hrozby zo strany Europolu a MCDDDA pri ich e, vedeckom hodnotení, agentúra konzultuje s mnohými relevantnými orgánmi, EU agentúrami a orgány v členských štátoch, keď hodnotí mieru rizika, ktorú prináša predmetná látka. A len po takomto dôkladnom hodnotení sa umožní prijať rozhodnutie obmedziť pri strednom riziku alebo zakázať pri vysokom riziku túto látku na trhu. V stanovisku parlamentu sa jasne hovorí o tom, že ak nie je prijaté takéto rozhodnutie na úrovni EÚ, členské štáty môžu zaviesť obmedzenie na národnej úrovni, ak by to považovali za potrebné. Ak by iný právny základ umožnil takéto rýchle konanie, ktoré by umožnilo zakázať určitú látku z trhu spotrebiteľov, pretože eh, poškodzuje našich občanov. E, mohli by sme si vypočuť predbežné názory právneho odboru a predpokladám, že sme otvorení a prístupní pre akékoľvek riešenie, ale chceme mať také riešenie, pri ktorom jednoducho sa bude niečo robiť na európskej úrovni. Dôvod dnešného stretnutia je taký, aby sme otázku nových psychoaktívnych látok opäť vrátili do politickej agendy, aby sme si pripomenuli, o akom probléme hovoríme, o čo ide a to, čo sa navrhuje ako riešenie, aby sme si vypočuli odborníkov z komisie, z Europolu, parlamentu, agentúry, právneho odboru e, parlamentu, aby sme sa oboznámili s navrhovanými postupmi, hrozbami, jazykami lepšie. Pokrok dosiahnutý na rade, aby sme si vypočuli teda, aký je pokrok dosiahnutý na rade a aké ďalšie kroky môžeme prijať. Dúfam, že toto dnešné stretnutie uh, nám prinesie nejaké odpovede na otázky, ktoré som spomenul nielen ja, ale aj Tereza predo mnou. A dúfam, že naša dnešná diskusia sa dostane do uši aj členských štátov a umožní trialog čo najskôr. Ďakujem. Thank you. Ďakujem obom rečníkom. Ďakujem za prezentáciu a teraz dám slovo slovo e, e, e, zástupcovi skupiny zodpovednej za drogy, teda za radu z lotického predsedníctva. Pani Lusa, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, E, na úrovni e, Rady ministrov existuje horizontálna skupina zodpovedná za drogy. My, sme, my už viac ako 10 rokov sa venujeme veke nových psychoaktívnych látok. Aj nás naplňa obávami e, prudký nárast druhu aj rozsahu používania nových látok. Je veľmi dôležité konať. Už od roku 2005 existuje mechanizmus prostredníctvom ktorého reagujeme na e, e, novinky v oblasti psychoaktívnych drog. A chceme tento mechanizmus ešte vylepšiť, aby sme dokázali sa vysporiadať s oveľa väčšími výzvami, ktoré prináša mm, dnešný svet. Preto ďakujeme návrhu, za, e, návrhu týkajúce sa nových psychoaktívnych látok, z, ktoré by, z ktorého by mal vzísť smernica. Experti v horizontálnej pracovnej skupine zodpovednej za drogy podrobili e, preskúmaniu tento navrhovaný text zameriavajúc sa na hlavný sledovaný cieľ, to znamená systém, informačný systém, ktorý umožňuje výmanu informáciu, takisto nový systém klasifikácie, ďalej možnosť zaviesť dočasný zákaz a predovšetkým um, postup, ktorý by umožnil zrýchlenie všetkých potrebných krokov. Chcela by som e, upozorniť na to, e, a to už iste viete, viete, že na úrovni rady medzi členskými štátmi sme ešte nerozsiahli konsenzus. Členské štáty majú mnohé obavy, ktoré si zasluhujú našu plnú pozornosť, aby sme koncipovali mechanizmus, ktorý je účinný a funkčný v praxi. Poprvé, ako už naznačil Európsky parlament vo svojich pozmenujúcich návrhoch, je zrejme, že ochrana verejného zdravia je hlavným cieľom tohto legislavného textu. Toto je nadradené fungovaniu e, interného trhu v súvislosti s nelegálnym používaním týchto látok. Snaha zlepšiť fungovanie vnútorného e, trhu z hľadiska nových psychoaktívnych látok toto by mohlo byť interpretované zavádzajúco e, medzi bežnou populáciou. Po druhé, rovnako ako Európsky parlament, aj Rada e, má problém e, s tým, že by členské štáty zavádzali nové národné opatrenia týkajúce sa psychoaktívnych látok a že by sa zavádzali oveľa prísnejšie zásady kontroly psychoaktívnych látok, ktoré sú už podchytené na úrovni EÚ. Ochrana verejného zdravia a flexibilita členských štátov e, zavádzať e, vnútroštátne opatrenia, to sú tie veci, ktoré nám najviac ležia na srdci. A navyše členské štáty chcú dosiahnuť vyváženosť medzi rýchlosťou postupu a dôkazmi, ktoré sú k dispozícii. Ako viete, nové psychoaktívne látky, to je jav pomerne čerstvý. Niečo iné sú mm, známe e, nezákonné drogy. Pre tie máme dôkazy. Ale keďže má sa všetko odvíjať od hmatateľných dôkazov, e, je tu v otázke čas. Skutočne e, viac času je potrebné na získanie dôkazov týkajúce sa nežiaducich účinkov nových psychoaktívnych látok ale e, vieme, že je potrebné zrýchliť naše postupy, rovnako ako sa neustále zrýchluje proces uvádzania nových psychoaktívnych látok na trh. A e, ďalej musíme si uvedomiť, že e, systém klasifikácie rizika e, vyžaduje revíziu. Mali by sme mať jasno v tom, že menej rizikové nové látky by boli, zákaz týkajúci sa nich by sa vzťahoval len na to, že sú poskytované na trhu EÚ, ale všetci si uvedomujeme, že je veľmi náročné zozbierať do, dostatok e, podstatných dôkazov. Teda je tu veľa otázníkov. a ešte v neposlednom rade je tu otáznik e, právneho základu. Článok 141 a to je harmonizácia vnútorného trhu Musíme povedať, že počas našich diskusí e, na úrovni horizontálnej pracovnej skupiny pre, pre e, drogy sa opäť a opäť objavuje tá otázka právneho základu. A to e, vždy marí postup, ktorý chceme dosiahnuť na našich zasadnutiach. Preto lotyšské predsedníctvo počas prvého zasadnutia tej horizontálnej sa chce venovať právnemu základu tohto návrhu. Zdá sa, že sa blížime e, ku konsenzu. Na miesto 1.4.1 by e, bol, by bol použitý iný článok. Viaceré delegácie navrhli, že právnym základom by mohla byť kombinácia článku 83 odsek 1 a článok 74 ak hovoríme o vzťahu nových psychoaktívnych látok, to je vlastne momentálne najdôležitejšia vec, ktorou sa zaoberá horizontálna pracovná skupina pre drogy. Počas lotišského predsedníctva chceme dosiahnuť všeobecný e, e, prístup počas e, trvania nášho predsedníctva. Ďakujem. To bola pani Lusa. Teraz má slovo pán Sereka ktorý je riaditeľom generálneho riaditeľstva pre otázky vnútra e, riaditeľstva pre bezpečnosť. Chcem sa poďakovať za toto pozvanie vystúpiť na dnešnom zasadnutí a chcem sa aj poďakovať e, rečníkom, panelistom za spracovanie e, tohto dokumentu. Je to potrebný dokument a je aj naliehavý. Pripomeňme si, prečo je taký naliehavý a dôležitý. Máme e, e, európsku drogovú politiku založenú e, na dôkazoch heroín, kokain. Heroín, kokain sú drogy, ktorých užívanie je na poklese a s tým súvisí aj pokles úmrtí súvisiacich s užívaním drog, ale tieto základné drogy sú na ústupe, objavujú sa nové drogy ktoré e, majú e, celkové označenie legal a high. Teda sú to nové psychotropné látky. Dovolte, aby som uviedol štatistické údaje. Od 1997 viac ako 400 nových drog sa objavilo na území EÚ. E to znamená, dve nové drogy sú identifikované každý týždeň v roku 2014. Čiže akceleruje to. Mnohé z týchto droh predstavujú závažnú hrozbu verejného zdravia. Takisto máme číselné údaje e, ohľadom veku, e, e, nízkeho veku Európenov, ktorí používajú drogu podľa Eurobarometra. Jeden z desiatich mladých ľudí už vyskúšalo nejakú z tých nových drog. To je dvojnásobok čísiel, ktoré vzýšli z prieskumu Eurobarometra pred troma rokmi preto komisia predložila návrh v septembri 2013 s dvoma cieľmi e, mať účinnejšie a rýchlejšie e, konania, e, aby sa rýchlejšie posudzovalo, vyhodnocovala riziko, aby sme mohli rýchlejšie konať. Došlo k dvom zásadným pokrokom. Poprvé, už dnes e, je jasno v tom, ako, do, ako dokážeme rýchlo postupovať, pretože vo svete týchto nových droh je rýchlosť zásadná. E, a v podstate sa nám podarilo skrátiť tú lehotu z 24 na 10 mesiacov. E, to znamená vyhodnotiť, koncipovať opatrenia a zaujať stanovisko aj 10 mesiacov je stále dosť dlhá doba. A e, tu vstupuje do hry aj tá diskusia o právnom základe. Po druhé, použitie vykon- vykonávacích aktov čo veľmi zrychluje situáciu. A takisto je tu ešte e, mechanizmus naliehavých opatrení. Treba sa však zamyslieť aj nad primeranosťou aktivít. My vieme, že mnohé z týchto nových psychotropných látok majú celkom legitímne používanie a je, je potrebné e, e, urobiť všetko preto, aby na tie legitímne, opodstatnené ciele sa naďalej mohli používať tieto nové psychotropné látky, ale aby sa zabránilo ich zneužívaniu. Je potrebné e, to, toto nejakým spôsobom e, ošetriť. No a čo sa týka e, e, aktuálneho stavu rokovaní, my vítame veľmi promptné schválenie tej legislatívy v apríli minulého roku, čo signalizuje odhodlanosť z vašej strany zaviesť do života účinnejšie pravidlá v EÚ čo najskôr a takisto e, urobili ste viacero veľmi dôležitých návrhov, čo e, zásadným spôsobom zlepší e, ten náš návrh. My e, v zásade súhlasíme so všetkými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené k uzneseniu. Ako povedali kolegyňa z lotyšského predsedníctva, rokovania na pôde rady e, e, pokračujú, aj keď nie sú bez problémov. Rada zatiaľ nedokázala dosiahnuť dohodu a rokovania týkajúce sa e, smernice ešte ani nezačali ak si uvedomíme právne a politické problémy súvisiace s týmto nástrojom, e, e, tak snáď chápeme, prečo je ten súčasný stav taký, aký je, aj keď sa jedná o naliehavé otázky. A veríme, že a čo sa týka tej ochrannej klauzuly, ktorú navrhlo EP, to je určite e, veľmi hodnotné riešenie alebo príspevok k nájdeniu celkového riešenia. Veríme, že sa podarí do konca latinského predsedníctva podarí koncipovať všeobecný e, e, prístup a chceme sa poďakovať latinskému predsedníctvu za to, že túto tému nastolili do svojej agendy. E, chceme zo strany komisie zastávať konštruktívny prístup a veríme, že kompromisné riešenie sa nájde a, a aby sa e, teda rozťal ten pretrvávajúci problém ohľadom nových psychotropných látok a e, čo sa týka vzťahu s Európskym parlamentom, veríme, že aj do budúcnosti bude cesta e, dialogu otvorená a v neposlednom rade by som sa chcel dotknúť toho, že aj vo formácii trilógu toto bude možné. Ďakujem, pán Soreka pán Götz, ktorý je e, riaditeľom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy EMCDDA. Ďakujem pekne veľa ctení členovia výboru LIPE, zástupcovia Lodyského predsedníctva, zástupcovia komisie Europolu. Času už nemáme veľa, preto sa chcem venovať len nariadeniu, e, ktorý je aj z pohľadu e, agentúry, ktorú zastupuje to najdôležitejšie je potrebné posilniť ten systém včasného varovania a ten systém e, klasifikácie skúseností, ktoré sme získali s fungovaním systému, e, a to v úzkej spolupráci s e, Europolom predovšetkým vlastne prvý právny základ sa objavil v roku 1997, teda už 16-ročné skúsenosti máme, zohľadňujeme pritom aj názory nášho vedeckého grémia. Ak dovolíte, e, jedna, zásadná poznámka. Napriek tým problémom, o ktorých sme dnes hovorili, e, Európa bola pomerne úspešná pri monitorovaní nových psychotropných látok. E, tento úspech bol potvrdený aj na medzinárodnej pôde. EÚ je lídrom v, v zbere, evidovaní a monitorovaní týchto nových látok. A my sme ovplyvnili e, e, e, reakcie a postoje na národných úrovniach a sme schopní promptnejšie reagovať na hrozby z nich vyplývajúce. A veľmi rád konštatujem, že európsky systém včasného varovania bol eh, prevzatý ako, eh, ako podklad, ako vzor a aj na pôde OSN. Je jasné, že sme expertmi v danej oblasti a eh, viaceré uznesenia OSN to potvrdili. Ak dovolíte, uvediem niekoľko čísel. V súčasnosti monitorujeme viac ako 430 látok a témer 350 z týchto 40, 430 e, sú látky identifikované od roku 2010. Čiže to sú stovky látok a to znamená obrovské penzum e, údajov E, naše monitorovacie centrum zbiera dáta z 30 štátov, takisto samozrejme zbiera údaje z médií a od rôznych našich vedeckých partnerov. Tieto údaje musia byť zozbierané, musia byť spracované a ich obrovský objem naznačuje, že ide o nelahkú úlohu. V roku 2014 101 nových psychoaktívnych látok bolo poprvýkrát identifikovaných v EÚ. Boli notifikované členským štátom a 4 posúdenia rizík bolo realizovaných a tie sa týkali e, e, e, na tie, sa, tie súviseli s 200 umrtiami a 700 e, prípadmi poškodenia zdrava, zdravia. A tieto čísla hovoria o pridanej hodnote, ktorý ponúka systém e, e, rýchleho, rýchleho varovania. Uvediem príklad pilul ecstasy. PMI je látka, ktorá je kontrolovala v Európe od roku 2002. Táto látka sa objavila v extaze Skutočne treba si uvedomiť, že tóny e, týchto nových látok sú e, e, zabavované a používateľia týchto látok sú často nepredvídateľní, sú témer vždy násilní a to všetko sú veci, s ktorým sa potýkajú pracovníci v zdravotných centrách. Väčšina drog e, e, je e, produkovaný v Číne, niektoré však aj v Európe. Zaistenie prekurzorov a odhalovanie utajených laboratórií poukazuje na to, že výroba sa neobmedzuje na územia mimo EÚ. Musíme si uvedomiť, že e, sa e, každá, e, každá takáto nová psychotropná látka potrebuje analýzy, či má byť v databáze Europolu a aká má byť intenzita monitorovania jeden fakt je ten, že neustále sa objavujú nové psychoaktívne látky. Navrhované nariadenie je jedinečnou príležitosť na posilnenie systému včasného varovania. No a toto by sa malo týkať aj procesu posudzovania rizika. E, na ňo by mali byť viazané jasne, jasne zadefinované pravidlá. Členské štáty musia byť aktívnejšie v rámci zberu e, dát. Žiaľ, táto požiadavka nie je dostatočne zakotvená v článku 5 ohľadom výmeny dát. Článok 5 Zároveň nehovorí o tej základnej úlohe monitorovania každej tej látky identifikovanej našim monitorovacím centrom, aby skutočne sme dokázali včas odhaliť prejavy e, škodlivých účinkov. Máme teda 430 látok v našom systéme a 350 z nich e, e, je v zozname od roku 2010. Čo môže zlepšiť situáciu? Po prvé, identifikácia nových psychoaktívnych látok, po druhé, závažné e, škodlivé účinky súvisiace s konzumáciou týchto látok, po tretie, je to e, detekovanie zo strany e, národných e, organizácií a zdravotníckých agentúr práve týchto nových psychoaktívnych látok. Po štvrté, je to odhalovanie účasti zločineckých skupín na výrobe a obchodovaní s takýmito psychoaktívnymi látkami. Takisto sa to má e, odraziť aj v systéme včasného varovania. Ako e, zlepšiť situáciu v zbere týchto základných dát? To by malo byť všetko explicitne podchytené v článku 5. I o čo ide? Vytvorenie E, národného systému včasného varovania v každom členskom štáte. To považujem za absolútne nevyhnutné. Ďalej zber definovaných e, datasetov, e, vrátanie tých základných setov základných dát, ktoré sú nevyhnutné pre včasné detekovanie Eh, objavujúcich sa toxikologických problémov. Ďalej je to požiadavka monitorovania všetkých nových látok na základe posudzovania rizika e, e, ďalej vytvorenie detailných e, usmernení o týkajúce sa používania systému včasného varovania. Domnievam sa, že naše monitorovacie centrum E, veľmi dobre slúži vytýčenému účelu. Treba však poznamenať, že nemáme dostatočný objem zdrojov, aby sme zvládali neustále, neustále vzrastajúci objem nových látok. Podľa nášho názoru EDND e by sa malo e, byť toto by malo byť posilnené a malo by to byť tým centrálnym miestom na zber a príjmanie informácií o nových psychoaktívnych látkach v EÚ. EU. Európa je priekopníkom, je lídrom v tejto oblasti a mala by si uchovať svoju pozíciu. Všetky požiadavky, moje požiadavky e, ďalších zdrojov e, sú opodstatnené. Je potrebné investovať do kritickej infraštruktúry, aby sme zvládali prevádzkovanie tých systémov, o ktorých som hovoril. Napriek mojim výzvam e, e, týmto smerom rozpočet od mojej organizácie bol krátený. Vzhľadom na dramatické zmeny, ktoré nastávajú na trhu e, s drogami, považujem za naliehavé riešiť otázku peňazí aj v rozpočte na roku 2016. Posledný zo šiestich vystupujúcich je pán Gemert, ktorý je zástupcom riaditeľa Europolu, ktorý má na starosti operácie. E, e, uvedomte si prosím, že náš čas je obmedzený e, a, ja, a, a vzhľadom na to, že sa pretiahla diskusia s komisárkou Jurovou, Jourovou, máme menej času k dispozícii na tento bod programu vyzývam všetkých kolegov tieňových spravodajcov aby si uvedomili že času je málo a chceme skončiť na čas. Pán Gemert, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Príjemné popoludnie členom výboru, spravodajcom, kolegom. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za pozvanie. Budem sa snažiť naplniť požiadavku, ktorá na mňa bola kladená a budem sa sústreďovať na časť práce Europolu v prípade organizovaných trestných činov. Len by som vám rád načrtol situáciu v organizovanom zločine 25 Eh, prípadov, ktorými sa Europol zaoberá, sú spojené s drogami. Jedna tretina eh, všetkých eh, organizovaných trestných skupín v rámci EÚ sa zameriava na výrobu drog a taktiež ten fakt, že financovanie sa um, deje predajom drog a, a potom tieto peniaze sú použité na inú trestnú činnosť. Už moji kolegovia spomenuli niekoľko čísiel spojených so spoluprácou, ja to nebudem opakovať, ale v roku 2014 Europol podporil 6 eh, <clears throat> vyšetrovaní na najvyššej úrovni v súvislosti s otázkou NPS a eh, NBS, NPS no, nové psychoaktívne substancie sa dajú kúpiť napríklad v minimálne tisíc online obchodoch my e, sa budeme snažiť členským štátom poskytnúť aktuálne, presné informácie. Taktiež je dôležité e, mať príslušné legislatívne nástroje na úrovni EÚ, pretože to súvisí s témami, ktoré sme dnes diskutovali. Čo sa týka dvoch legislatívnych návrhov, e, ja um, mm, vám v krátkosti budem prezentovať e, technickú um, a odbornú informáciu. Veľmi vítame fakt, že tento návrh a taktiež návrh Európskeho parlamentu vytvára spojené centrum pre NPS. Myslím si, že to spomenuli už moji kolegovia, avšak máme obavy v niektorých oblastiach, čo sa týka zberu údajov návrhu. Myslím, e, e, že by sme mali konzultovať e, jednotlivé postupy zberu údajov. Čiže malo by byť jasne stanovené, kto má robiť zber údajov, mali by tam byť definované jasné pravidla a postupy a časové lehoty na podávanie správ čo sa týka troch úrovní rizika, ako navrhuje komisia, myslím si, že je nevyhnutné mať dostatočnú jasnosť v tom, ako navrhované kritéria by mali byť hodnotené a merané, aby sme sa vyhli tej situácii, že nebudeme mať dostatok um, údajov k dispozícii a vystavíme sa potom možnému e, riziku, ktorá nebude môcť byť právne, správne klasifikované, najmä čo sa týka najnovších psychoaktívnych látok. Čo sa týka spoločnej správy a centra, vieme, že táto spoločná správa je dosť jasná. Určite budeme naďalej e, pokračovať v rozprave s radou, aby sme sa dopracovali k jasnému stanovisku, ale z nášho pohľadu by sme mali zrýchliť tento proces a výmenu informácií a tak by, e, podporili by sme skôr verziu C momentálne. Čo sa týka návrhu smernic, v smernici a definície drog, toto je pre nás tiež veľmi dôležité, pretože e, prístupnosť nových psychoaktívnych substancií sa výrazne zvyšuje a taktiež by, to, by, to ma, by sa to malo pokryť rozsahom pôsobnosti nových záverov rady o psychoaktívnych substanciách Čiže celá práca na tejto smernici je pre nás mimoriadne dôležitá a rovnako aj pre členské štáty, e, najmä pre orgány trestné v činnom konaní v členských štátoch, pretože sa stretávajú s mnohými bariérami vo svojej práci. Čo sa týka najnovších psychoaktívnych substancií, tak tam sa opierajú iba o medicínske právne predpisy. Toto by sa malo pokryť v tejto smernici sme si istí, že rokovania sa dopracujú do bodu, kedy sa budeme môcť dohodnúť na texte e, nariadenia, čo by nám potom zrýchlilo celý postup. A taktiež sa budeme venovať aj nedostatkom, ktoré už boli identifikované a ja som to už v podstate vysvetlil. Máme k dispozícii návrh textu nariadenia. Dúfame, že sa to sfinalizuje v primeranom čase a budeme môcť ďalej pokračovať. Čo sa týka absencie právnych nástrojov, v súčasnosti um, to Europolu um, nekladie prekažky v tom, aby sa dosahovali synergie a pokračovala ďalšia spolupráca v tejto oblasti. Rád spravodajcovi eh, dám k dispozícii informácie aj v písomnej podobe. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujem za pochopenie aj za vaše slova. A teraz máme troch tieňových spravodajcov, ktorí by sa radi vyjadrili. Pani Het, pani Sabalos a pani Anderson a mám dvoch spravodajcov, ktorí by radi zareagovali. Teraz uzatváram zoznam rečníkov. Čo sa týka troch tieňových spravodajcov, každý dostane dve minúty na vystúpenie a po jednej minúte pre spravodajcov. Iba takto môžeme stihnúť do tej. Ďakujem vám za porozumenie a spoluprácu. Prosím. Eh, Ďakujem pekne. Už odznelo, že od tejto otázke sme hlasovali a dokonca pred viac ako rokom. Čiže teraz je na čase, aby sme sa venovali tejto na najvyš aktuálnej otázke. Ja vítam základné otázky v tomto procese. Som rada, že sa to stalo prioritou, ale som frustrovaná tým, že takáto životne dôležitá otázka potrebovala taký dlhý čas na to, aby sme sa dopracovali k záverom, pretože ide o otázku života a smrti. Z môjho politického angažovania um, s, som nazbierala skúsenosti aj v práci s mladými, ktorí boli drogovo závislí. Uh, u nás vo Švedsku umierajú mladí uh, v dôsledku užívania drog ako muchy, tak povediac. Tu je mimoriadne dôležité, aby sme spolupracovali, aby sme rýchlo mohli zasahovať a musíme sa postarať, aby boli prijaté aj predbežné zákazy. Preto je dôležité, aby rada svoje stanovisko prezentovala čo najrýchlejšie a aby sme mohli začať priamo s rokovaniami. Máme vôbec čas na to, aby sme sa sporili o právnom základe, pretože naši mladiství v Európe sú tak veľmi postihnutí účinkami týchto syntetických drog. Máme obrovskú zodpovednosť a s našimi prácami musíme začať okamžite. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka ďalšia rečníčka. Ja rovnako zdieľam e, vaše rozčarovanie z nedodržania časového harmonogramu. E, určite tu panovali očakávania, že by sa to malo schváliť ešte počas talianského predsedníctva. Bohužiaľ sa tomu tak nestalo, preto rada musí sa dozvedieť, že takéto očakávania máme a že by sa to malo počas lotišského prezidentstva uzavrieť nemôže sa to prenášať z jedného funkčného obdobia na druhé. Rodiny len na severe e, Írska 20 rodín a v Británii ich bolo 70, e, e, kedy ich rodinní príslušníci trpeli v dôsledku tejto nedostatočnej právnej situácie. Ja sa zasadzujem za systém včasného varovania 130 substancií je monitorovaných, ako bolo povedané. A mm, monitorovací systém bol veľmi e, dobrý, systém včasného varovania funguje, ale ja si myslím, že e, tieto čísla, ktoré boli uvedené, sú príliš optimistické, pretože nemôžeme dopustiť, aby 37 iba v, e, ľudí iba v Británii zomrelo a ďalší v Írsku Nemôžeme to pripisovať len na vrúb zle fungujúceho systému včasného varovania. Taktiež sa tieto Taktiež sa toto, táto situácia asociovala eh, s novými paramilitaristickými jednotkami. Ja si myslím, že eh, systém hodnotenia tejto situácie a včasný systém varovania eh, by sa mal zlepšiť, pretože v súčasnosti nie je celkom vyhovujúci. Pani Sabalos má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Moja politická strana sa angažuje v tejto téme. Ja som však celkom um, novo sa konfrontovala s, s touto témou. Právny základ. Celkom určite by právnym základom nemal byť spoločný vnútorný trh, ale zdravie obyvateľov. Ale argumenty, ktoré sme si vypočuli od spravodajcov, zneli. Ide to rýchlejšie, ak sa použije argument spoločného vnútorného trhu. Myslím si, že my by sme mali za prioritu stanoviť e, zdravie obyvateľstva, verejné zdravie. Toto by mal byť hlavný dôvod. A v rámci verejného zdravia e, sme po švedsky v preklade pochopili niečo nesprávne. Z, re, e, z uznesenia z apríla v, vo vete v úvodnom ustanovení 1a je uvedené, stanovenie základných podmienok pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s drogami. Všetko toto by malo viesť e, k e, podpore verejného zdravia, ale uvádza sa to až ako posledný dôvod. Máme to tak naozaj chápať? Ja si myslím, že by to malo byť práve naopak. V angličtine je uvedené slovo ultimately a to sa samozrejme dá rôznym spôsobom vykladať, ale myslím si, že do Švédsk čtiny to bolo preložené nesprávne. Ja si nemyslím, že e, parlament to mohol myslieť takto, mali by sme ten preklad dať opraviť. Ďakujem. Pani Sabalos. A teraz sa vrátime k spravodajcom. Prosím, pokúste sa byť veľmi stručný. Ďakujem za slovo, budem sa snažiť byť veľmi stručná a rýchla. Vítame zástupcov lotyšského predsedníctva a určite ste počuli, čo sme hovorili o nariadení, o smernici. Ja som si vypočula aj zástupcu Europolu. Som veľmi frustrovaná, keď počúvam, že na rade nebol dosiahnutý konsenzus. Neustále počúvame o tom, že chýbajúci konsenzus potrebuje čas, aby vyzrel, aby sa zrealizoval Viete, že tieto látky sú nové. Dokazovanie je veľmi zdlhavé a čas e, je proti nám. Ide tu o občanov, ide tu o mladistvých občanov, ktorí zomierajú v dôsledku týchto nových látok. A preto by sme chceli, aby si rada bola vedomá svojej zodpovednosti, pretože tieto nástroje potrebujeme a zajtra už môže byť neskoro. Ďakujem pekne. Ďalší správodajca má slovo. Ďakujem pekne za účasť v tejto debate. Ďakujem za návrhy spojené s niektorými článkami nariadenia. Myslím, že by sme si to mali prejsť, zaktualizovať a prijať ich. Myslím, že potrebujeme pružné riešenie, ale zároveň potrebujeme balíček, potrebujeme nariadenie a smernicu. Potrebujeme dôkazy, potrebujeme systém včasného varovania a systém hodnotenia. Základný prvok je spojený s, e, s právnym základom. A samozrejme, že si robíme starosti o zdravotnícky systém a, zo zdrav- e, a o zdravie ako pridanú hodnotu. Ale právny základ nie je našim cieľom. Je to základ pre prípravu najlepších možných opatrení a aktivít, efektívnych opatrení. Čiže naše rozhodnutie ako parlamentu, že potrebujeme širší právny základ, bolo spojené s tým, že chceme mať o mnoho viac nástrajov na boj proti drogám a s ohľadom na súčasnú situáciu a počas diskusí s členskými štátmi a teraz nadvezujem na mm, aktivity našich lotišských kolegov. Zistujeme, že nie len ten hlavný cieľ je dôležitý, ale aj jednotlivé opatrenia realizovateľné, konkrétne. Čiže ak chceme mm, mm, mať e, akúsi všeobecnú hodnotu spojenú so zdravotníctvom, potrebujeme rôzny právny základ a aby sme boli schopní využiť tento zákaz a tieto nástroje, tak eh, potrebujeme na tom popracovať. A mali by sme si položiť otázku, čo je lepšie, či máme eh, dovoliť rozširovanie ďalších neznámych nových psychoaktívnych látok a hovoriť o všeobecnom zdraví, o verejnom zdraví, alebo máme stanoviť určité limity A myslím, že tieto látky sú veľmi nebezpečné rovnako pre mladistvých ako aj všetkých ostatných ľudí. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem spravodajcovi, ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do debaty, ďakujem za pochopenie. E, budeme pokračovať e, v programe schôdze, budeme mať rozprávu s pánom Timmermansom, prvým podpredsedom komisie, ktorý sa k nám o chvíľočku pripojí a ja teraz odovzdávam predsednícke slovo a pult pánovi Moraesovi. Ďakujem.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 Um, kolegyne a kolegovia, prosím, e, zaujmite svoje miesta, budeme opäť začínať. Takže prvá e, výraza, výmena názorov s pánom Timmermansom. E, kolegyne a kolegovia, prosím, usadte sa, musíme rýchlo začať, lebo nemáme veľa času a to myslím, že je všetkým už jasné na to, aby sme si vypočuli komisáru. Takže e, pán Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, a e, ide o prvú výmenu názorov e, s členmi výboru LIBE. A je to teda podpredseda, ktorý je, má na starosti našu oblasť, takže sme veľmi zvedaví samozrejme. Je to prvé prvá výmena názorov, e, takže bude vychádzať z otázok koordinátorov stručný úvod, najskôr 6 až 7 minút od pána Timmermansa, potom, e, druhé kolo potom bude nasledovať kolo otázok od e, poslancov. A jedna z otázok, ktorej sa budeme venovať, je reakcia komisie na názor 213 E, e, súdneho dvora, pokiaľ ide o e, podpis Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv zo strany Európskej únie. Myslím, že to je veľmi zaujímavá oblasť. Veľa z našich kolegov chce lepšie pochopiť, o čom to presne je, aká je teda tá bežná prax. Takže mali sme už výmenu názorov predtým na túto tému a toto, táto výmena názorov sa koná po udalostiach v Paríži, takže určite sme všetci zvedaví. Pán eh, Timmermans, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem, že ste ma pozvali na dnešné zasadnutie. Ja viem, že nie som prvý, ktorý vás dnes navštívil. Eh, tie debaty boli rozsiahle, takže veľmi stručne na úvod niekoľko slov a potom odpoviem na vaše otázky. Dnes popoludní som bol e, na pietnom e, e, akte na pripomenutie obetí, na uctenie obetí teroristických útokov v Paríži. Bol to pre mňa veľmi emocionálny moment, chvíľa veľkého pohnutia, takže dúfam, že už Eh, a musím povedať, že eh, pokiaľ eh, niektoré minority, menšiny budú mať obavy, tak ako sa to teraz ukázalo v prískumoch verejnej mienky v, vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, tak Európa, Spojená Európa, Európska únia nemá budúcnosť, lebo napríklad židovská komunita má tento pocit a nemá pocit, že pre ňu je budúcnosť v Európe, nie je ani budúcnosť pre Európu Takže musíme hovoriť o základných právach, o e, tých hodnotách Európy. A to nie je len euro a spoločný trh, ale e, tými hodnotami, to, tou hodnotou je e, to, že vychádzame z právneho štátu, tak aby Európa opäť nespáchala podobné chyby ako v minulosti, keď prišlo, prišli o život milióny ľudí. A tento kontinent má také sklony už e, takmer zo svojej povahy vždy obviňovať za tie zlé veci niekoho iného, e, koho potom e, prenasleduje. A mnohí z týchto ľudí sa trpia ešte dnes, ale civilizácia a európska integrácia je práve spôsob, ako e, dostať pod kontrolu tento ľudský sklon e, obviňovať niekoho e, iného. Ak Európa tomuto nebude schopná zabrániť, to znamená tejto tradičnej reakcii, ktorá zvyšuje napätie, tak nebude schopná prežiť. Takže ja chcem začať týmto zásadným bodom z mojej strany, keď hovoríme o právnom štáte, o základných právach, tak to nie je Eh, len niečo, čo je takou ozdobou k tým ostatným veciam. Je to skôr eh, eh, základný predpoklad na to, aby sme boli schopní budovať aj spoločný trh, aj eurozónu, európsku, európske stratégie a politiky ak teda sa o to chceme snažiť v nasledujúcich rokoch. Takže treba to povedať jasne, presne, musíme sa v tomto angažovať, pretože tie výzvy, ktorým čelíme, sú jasné. Samozrejme, každý e, členský štát musí v prvom rade zabezpeč- zaistiť bezpečnosť pre svojich občanov. Takže keď stojíme pre takouto základnou výzbou ako dnes, tak sa štáty musia za- za- zamerať na zaistenie bezpečnosti a našou rolou je takisto pomôcť členským štátom zaistiť bezpečnosť, ale zároveň takisto aj chrániť právny štát pri e, zaisťovaní tejto bezpečnosti Takže to, čo urobíme na zaistenie bezpečnosti, musí byť v rámci právneho štátu, ak chceme e, vyhrať aj tú ideologickú e, bitvu a e, ten ideologický boj. A v opačnom prípade by to znamenalo, že sme v podstate takisto zaostali za vývojom ako fundamentalisti a nezasluhujeme si právo na existenciu. Takže je to základ e, budovania Európy a základ, e, na ktorom musíme e, viesť tento ideologický boj proti tým, ktorí sú presvedčení, že nás môžu napadnúť len preto, že s nimi nesúhlasíme. Takže toto veľmi konkrétne. Je to, o čo ide, ako sme dnes do poludnia na komisii eh, diskutovali. Keď sa snažíme eh, členským štátom pomáhať pri implementovaní opatrení na zaistenie bezpečnosti pre svojich občanov, eh, budeme im, samozrejme, predložíme im to, čo komisia môže urobiť. Všetky inštitúcie, inštitúcie komisia, parlament, rada majú napríklad povinnosť hľadať riešenie aj pre otázku PENR, a mm, domnievam sa, že a verím tomu, že e, tu, to nie je len e, e, na našej strane, ale že aj parlament je odhodlaný hľadať spôsob, ako riešiť túto otázku. A potom Samozrejme sme diskutovali o využití možností, ktoré ponúka šengenský priestor a posilniť tie možnosti, ktoré Schengen ponúka na ochranu našich e, hraníc. Chcem toto zdôrazniť. Schengen je súčasťou riešenia, nie je to súčasťou problému. Takže potrebujeme Schengen a nielen to, potrebujeme silnejší Schengen, aby sme občanom ponúkli riešenie aj členským štátom. A takisto sme si povedali na komisii, že dúfame, že otázka ochrany údajov a preskúmania politiky ochrany údajov e, samozrejme takisto bude e, prebiehať e, a bude sa riešiť v spolupráci s parlamentom tak aby sme situáciu zlepšili, ako som už povedal na začiatku. A okrem toho, nie, nie je potrebné meniť kompetencie na strane členských štátov a inštitúcií Európskej únie. Členské štáty majú tú primárnu zodpovednosť za bezpečnosť občanov v rámci svojich e, hraníc a my budeme pomáhať pri výmene informácií, e, poskytovaní rámcov e, na lepšiu a pravidelnejšiu, slabšiu výmenu a takisto sa budeme maximálne snažiť riešiť tie problémy, ktoré pred nami stoja pokiaľ ide o pristúpenie a podpis e, Európskeho dohovoru o ľudských právach zo strany Európskej únie, tak viete, že to nie je len povinnosť vyplývajúca zo zmluvy, ale je to aj politický program, e, <clears throat> kto, o ktorom diskutoval pán predseda Juncker s parlamentom a teraz e, prebieha hodnotenie stanoviska Um, názoru e, e, e, súdneho dvora. Samozrejme, treba sa podrobne zaoberať postojom súdu a by sme vedeli, ako v tejto otázke pokračovať ďalej, ale chcem zdôrazniť, že máme politický záväzok, aby Európska únia sa stala signatárom tohto dohovoru o ľudských právach a táto, tento záväzok sa nezmenil. Pán predseda, ja E, ja by som povedal, že je vhodná chvíľa, aby som teraz e, e, ukončil svoj prejav a dal slovo poslancom. Ďakujem vám za tento prístup. Takže teraz vy ste vytýčili také hlavné body, takže teraz je na poslancoch, aby sa venovali jednotlivým otázkam Máme 7 koordinátorov, 24 poslancov, ktorí e, sa chcú vyjadriť. Takže e, ten rečni, zoznam rečníkov už je uzavretý a treba to rešpektovať. Bohužiaľ pre ďalších e, rečníkov už čas nie je, aby sme skutočne mali prínosnú diskusiu. Myslím, že E, najskôr dáme slovo siedmým koordinátorom, e, ktorým odpoviete a potom e, budú nasledovať ďalší. Prosím, dodržte rečníčky čas dve minúty a Michael Holma je koordinátor EPP. Monika, pardon. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, najskôr by som vám chcela poďakovať za vaše slova, za zdôraznenie toho, že len vtedy, keď bude daná zaručená bezpečnosť, tak bude zaručená aj sloboda a možnosť života v Európskej únie, hlavne pre ohrozené náboženské skupiny alebo ľudí v výnimočných situáciách. Ja mám v súvislosti s otázkou boja proti terorizmu otázku o analýze údajoch. Je známe, že máme údaje, ktoré však neboli dosť prepojené a dosť zanalizované na to, aby súčasne e, prispeli e, k nejakej prevencii. No a preto mám otázku. E, ja mám váš vzdelávať názor na rýchle riešenie PNR, ale vidíte možnosť, aby sme na európskej úrovni, na Europole e, našli nejakú, nejaký dobrý spôsob analýzy údajov, vzdelania údajov, to spájaním údajov, syntézou z členských štátov. A druhá otázka, vy ste hovorili o šengenskom priestore, z toho sa veľmi teším. Otázka je, či vonkajšie hranice Schengenu, e, ktoré majú veľké nebezpečenstvo. Aká je vaša pozícia, čo sa týka, čo sa týka hraničných kontrol alebo balíčka inteligentných hraníc? Európska únia, šengenský priestor a v šengenskom priestore a v Európskej únii zabezpečiť cestovanie. Ďakujem pekne. Uh, ja som teda dala svoje slovo Mariu z SND. Ďakujem za slovo. Ja musím v prvom rade vyjadriť eh, to, ako pozitívne eh, vnímam práve to vyhlásenie o dôležitosti ľudských práv práve v tomto zložitom kontexte po teroristických eh, útokoch a tú snahu zabezpečiť, aby mm, ľudské práva v takejto kritickej situácii, krizovej situácii neutrpeli. Vychádzajúc z toho, e, chcem povedať, že aj e, v pôvode už ste povedali, že nás zaujíma metóda. Vy ste e, podpredseda vlastne horizontálnej povahy. To je nová situácia a v mnohých prípadoch totiž nastal problém e, s tým, že e, končí mandát e, váš a potom začína mandát pani Jourovej a tak ďalej. Ale vzhľadom na všetky tie možnosti, ktoré môžu v takejto krízovej situácii nastanú, tak k e, tomu treba pristupovať ináč. Napríklad na internete e, sa môžu vyvstať e, rôzne veci a podobne. Ako teda k tomu budete pristupovať? Budú všetci komisári brať ohľad na túto otázku ľudskú, ľudských práv a potom PNR. Vy ste povedali, že teraz je to priorita. To už povedali zástupcovia eh, lotišského predsedníctva, my to vieme, ale nám eh, skutočne PNR leží veľmi na srdci, lebo sú tam slabé eh, stránky. Máme tu rozhodnutie súdu ohľadne revízie, ale Dá nám komisia zrevidovanú verziu, ktorá zohľadňuje rozsudok súdneho dvora a to aj s e, prihľadnutím na otázky ľudských práv. Ak bude takáto zrevidovaná verzia, aký je časový harmonogram, kedy sa nám dostane na stôl. A potom tu je trošku zmetok v tom, že e, tu máme niečo ako vnútroeurópske PNR. Je to pravda, lebo to predstavuje veľké nebezpečie, e, pretože to by oslabilo Schengen. <clears throat> Ďakujem za ECR Timothy Kirkle. Ďakujem, pán predseda. E, len toľko, že je veľmi upokojujúce, že sa komisia zaoberá, čo je v oblasti legislatívy potrebné a čo nie je potrebné. To znamená, e, je tu snaha znížiť e, administratívu, administratívnu, byrokratickú záťaž a to je veľmi osviežujúce. Tento výbor sa už dlho e, zaoberá otázka, ako vyriešiť e, imigráciu z tretich krajín a e, žiadosti o azyl. Niektorým tretím krajinám sa nedarí plniť ani základné povinnosti v oblasti ľudských práv, napríklad pokiaľ ide o spracúvanie hm, žiadosti a pravidlá zadržiavania a ja už som o tomto hovoril často v niektorých krajinách jednoducho ten azylový systém nefunguje. Na to sa treba e, podrobne zamerať a komisia by mala zaujať jednoznačný postoj k takýmto nedostatkom najmä pokiaľ ide o spracovanie dokumentov pre žiadateľov o azyl rýchlo a vhodne. Potom tu máme prístup k dokumentom, klasifikáciu. Toto je takisto veľmi dôležité vzhľadom na naše vzťahy s voličmi a takisto aj vzhľadom na budúce vzťahy medzi parlamentom a komisiou. A potom ešte môj vlastný postoj k smernici PNR Ehm, ten sa nemení. Ja som s komisiou úzko spolupracoval na mm, súčasnom e, návrhu a e, samozrejme som otvorený ďalším zlepšeniam. My sme e, samozrejme za to, aby sa ukazoval základný rešpekt pre základné ľudské práva. Cecíliová. Ďakujem pekne za Alde, Cecilia Wikström. Ďakujem veľmi pekne. Klód a vítam vás, pán Timmermansa. Ja sa teším na našu dobrú spoluprácu v nadchádzajúcich dňoch. Ako viete, skupina ALDE ehm, minulý týždeň poslal lista predsedovi komisie Junckerovi, aby revidoval pozíciu PNR a preto bolo veľmi zaujímavé, že dnes na obed ste vydali vyhlásenie práve o tejto veci no, staré, uh, staré dva po roka, avšak ten nový návrh uh, by mal byť financovaný z dvoch e, pilierov. Po prvé, e, rámec ochrany údajov a po druhé, nedávne kejslo v súvislosti so smernicou o zadržiavaní údajov. No a Môžete to potvrdiť a ak áno, môžete nám uviesť aj nejaký čas revidovaný návrh. No a po druhé, mňa zaujímalo ešte niečo iné, niečo presné. Zajtra sa uskutoční na výbore vypočutie o situácii v ľudských právach v Maďarsku. Ako viete, parlament prijal v roku 2013 správu o situácii v ľudských právach, v ľudských právach v Maďarsku táto správa poukazuje na viacero nedostatkov, no a bohužiaľ stále vidíme, že je tu potreba usporiadať zajtrajšie vypočutie. Rovnako viacero odporúčaní rieši túto situáciu nielen v Maďarsku, ale aj v iných členských štátoch, Jež na to, aby sa zaručilo, že členské štáty budú dodržiavať kodanské kritéria aj po tom, čo sa vstúpili do Európskej únie. My správe žiadame o vytvorenie kodanskej komisie, ktorá by, komisie, ktorá by zaručila dodržiavanie základných práv, plnenie základných práv a dohovorov základných práv. A mňa by zaujímalo, čo chcete urobiť eh, v nadväznosti na tieto odporúčania, keď eh, tak vaše komisie. A čo? Aké iniciatívy príjmete na posilnenie iniciatív pre základné práva vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu GUE Cornelia Ernst. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, ja som to veľmi tešila už na to, keď sa porozprávame, pretože je to niečo úplne nové. Vy koordinujete, vy ste, tak povediace, zodpovední za lepšiu reguláciu na komisii a medziinstitucionálne vzťahy. To je veľmi veľa. Možno by ste to mohli presnejšie vysvetliť, čo to znamená v oblasti ochrany údajov. Ako si to máme predstaviť? Ja mám obavy, že oslovím niekoho nesprávneho, keď sú v tejto súvislosti. Chceme rozprávať, takže ako to funguje v takomto prípade, ako budete riešiť konflikty ktoré môžu vzniknúť, napríklad konflikt, ktorý pre nás je veľmi dôležitý, a to je v mnohých výboroch, aj v našom, to sú tie riadenia, alebo teda tie pravidla pre rokovania s zatvorenými dverami, alebo tajnosť, teda niektoré dokumenty sa prejednávajú za zatvorenými dverami, ale keď sa pozrieme na zmluvy, tak vidíme, že to je proti transparentnosti. Ako budete riešiť takéto konflikty? kde vidíte možnosti, ako by sa dali tieto konflikty vyriešiť. No a to konflikt, keď sa porušuje transparentnosť, a to v mnohých prípadoch, podľa nášho názoru, to tak je. Takže ako budete riešiť takéto konflikty, a to budete koordinovať. No a to bola prvá vec. A druhá vec sú právne stanoviská k PNR. Sú jednoznačné. Hovorí sa tam, že proti charte základných práv, porušujú, chartu základných práv porušujú tie štáty, ktoré teraz sa reguláciou PNR v svojich štátoch. No a to neznamená, že teraz sa môžeme len tak vymyslieť novú variantu Európske PNR, pretože je tu e, vyjadrenie súdneho dvora a to súvisia s implementáciou charty základných práv, mhm. takže je tu zásadný konflikt. Čo spravíte vzťahu členským štátom, ale aj komisiu? k PNR, ktoré si myslíme, že sa nemôže realizovať cez PNR Európskej alebo Európskej únie. Ďakujem pekne a za zelených a teraz Judith Sarde z Ďakujem pekne, predseda, budem pokračovať po holandsky. Uh, Máme tu holandského komisára, ktorý však hovorí všetkými jazykmi. No, pán predseda, vážený e, pán Timmermans, útok na Charlie Hebdo urobili e, dvaja ľudia, ktorí sa vrátili zo sírskej vojny. No a francúzska tajná služba to vedela. E, Útok v Toulouse vykonal niekto, kto bol známy. Útok v Bruseli v, na židovskému múzeum spáchal tiež niekto, kto bol známy pred 10 rokmi, a teda Thea Van Gogha, e, vykonal niekto, kto ho tajné služby poznali. No a ja sa pýtam, keď chcete bezpečnejšiu Európu, ako to môžeme zaistiť? Ako môžeme zaistiť, že keď vieme, to môže vykonať útok a keď vieme, že ľudia sa vracajú zo Sýrie, ako zaistiť, že proti tomu niečo urobíme. Včera sa už o tom hovorilo, členské štáty nie sú ochotné vymeniať si údaje o boji proti terorizmu. Je oveľa zaujímavejšie o tomto s vami hovoríte nie o lepších hraničných kontrolách, pretože väčšinou sú to muži, majú európsky pas a kontrolovať vonkajšie hranice. To nie je také zaujímavé pre mňa. No a NR, alebo teda e, údaje o pasažierov v leteckej doprave, zaujímavé, ale nikto nevie, ako sa to vyhľadať. Ľudia sú predsa známi. No a otázka je, ako sa dá zaistiť, aby mladí vôbec nevycestovali do tretich krajín. Holandskí džihadisti boli známi, boli rodičov a postarali sa o to úrady, tak aby deti ostali v Holandsku. Tomu sa treba venovať. Ide o právny štát a pán predseda, myslím, že Cecilia Wexström má pravdu, je na čase. a Treba sa ďalej venovať aj téme Maďarska. Ďakujem pekne, Judith. No už Holand, Maďarsku si tam ešte tak vpašovala na záver. Na, a, na záver za koordinátorov za EFDD Laura Ferrara. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán Timmermans, dobrý deň. Hm, udalosti v Paríži z nedávnej doby eh, by nemali viesť k tým istým chybám, ktoré sme urobili v minulosti, alebo 11. septembra napríklad, eh, keď eh, sa urobili kroky, ktoré sú dokonca aj protiústavné a je to obmedzovanie práv občanov, Nesmieme e, teda e, ustúpiť od princípov transparentnosti a právneho štátu. Samozrejme, súdna spolupráca musí efektívne fungovať. Aké e, opatrenia môžu, možno prijať na to, aby sa zaistila bezpečnosť a zároveň sloboda pohybu a základné práva občanov? Pokiaľ ide o ďalší aspekt, ktorý sa týka nového mechanizmu navrhovaného ako náhrada článku 7 e, v prípade porušovania ľudských práv zo strany členských štátov, tak sa navrhuje e, mechanizmus, ktorý pravdepodobne je nedostatočný. Možno by sa, mo, sme sa mohli vrátiť skôr k e, tomu, aby sa obnovila platnosť článku 7. A E, možno e, takisto aj k nástroju, e, k tomu, aby sa rozšírila, rozšírila pôsobnosť nástroja Justice Score Board v prípade porušovania základných práv. A pokiaľ ide o ten politický cyklus, ktorý ste, o ktorom ste hovorili počas vypočutí a ktorý sa týka základných práv, ako podľa vás by sa to dalo teda aplikovať v praxi, aké právomoci sa predpokladajú a chcete zahrnúť e, a zapojiť aj predstaviteľov občianskej spoločnosti? Um, Takže pán komisár, by ste mohli najskôr reagovať na tejto, tieto otázky, predtým než prejdeme k ďalším. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A myslím, že základná otázka je, samozrejme tá, ktorú začala pani Ferrara, keď povedala, ako nájsť tú správnu rovnováhu medzi potrebami zaistiť bezpečnosť pre občanov, ale nie taká, aby sa porušovali právny, zásady právneho štátu v členských štátoch. Bude tam neustále napätie medzi týmito dvoma faktormi, no a je jasné, že hneď po teroristických útokoch potreba bezpečnosti na prvom mieste bude politicky dominantná. To je jasné a je to aj pochopiteľné. Je to z tej spoločnosti, ktorá čeli útokom. Takže my musíme zaistiť, že keď takéto reakcie vzniknú a keď európske inštitúcie budú vyzvané, pomôcť formulovať takúto reakciu a nájsť odpovede. Musíme to urobiť tak, aby to nenarúšalo naše, nespochybňovalo naše základné hodnoty a práva. A na to som tu. A v tomto kontexte komisia pripraví náš príspevok k Európskej rade vo februári. My sme rozhodnutí, už sme oznámili plán zlepšenia vnútornej bezpečnosti. Tento plán je naplánovaný na maj. Nebudeme meniť harmonogram, ale uvidíme, čo sa dá spraviť eh, v prípravách na Európsku radu eh, ohľadom zvýšenia snách a tých oblastiach, kde už sme aktívni. Pani Holmajer položila otázku o zvyšovaní kapacity Europolu analyzovať údaje Europol bude pravdepodobne v pozícii riešiť tento, dokáže vyriešiť túto vec, ale no, pred, ešte predtým zodpovedať nejaké otázky a niektorí z vás o tom tiež hovorili, a totiž, že či členské štáty dokážu zdieľať údaje, či si vzájomne tak dôverujú a toto komisia nemôže nejak vynúcovať. Je to otázka dôvery, dôvery medzi policajným zborom, ale aj spravdajskými agentúrami. A ja myslím, že by nebolo dobré čo túto dôveru a povedať aj členským štátom, my to urobíme na európskej úrovni, dajte nám kompetencie. To by v žiadnom prípade nepomohlo. A, a my nemôžeme ich nútiť. No verili, my môžeme jedine urobiť, ak napríklad e, nedostatečná dôvera, kvôli tomu, že dáta by sa mohli stratiť niekde, môžeme poskytnúť e, záruky, že dáta sa nestratia a nebudú sa dať zneužiť. To môžeme spraviť my. E, som si istý, že ľudia v Europole veľmi radi pomôžu členským štátom, ale to sa bude dať urobiť len vtedy, keď členské štáty sa stretnú, ako to urobili ministri vnútra v Paríži a povedia si, že si musia lepšie dôverovať a lepšie musia spolupracovať, pretože jedine tak dokážu čeliť tejto hrozbe. A ako zvýšime účinnosť ochrany našich vonkajších hraníc, myslím, že teraz sa zaoberáme vykonateľnosťou, to, aké technické prostriedky alebo aké iné prostriedky by sa dali využiť na dosiahnutie tohto cieľa. Štády, štúdia bude vydaná, myslím, že budúci rok. A treba to samozrejme veľmi detálne analyzovať. Už z krátkodobého hľadiska možno sa dajú prijať nejaké opatrenia. Ja myslím, že lepšia kontrola hranice vonkajších vyrieši naše problémy. To netvrdím v žiadnom prípade, ale ja tiež netvrdím, že to nepomôže chrániť našich občanov. Myslím, že existuje potreba zlepšiť fungovanie šengenského systému. Je tu potreba poskytnúť pomoc členským štátom, tým, že im ukážeme, že dokážeme chrániť naše hranice a občanov. A nie sú len ľudia, ktorých nazývame zahraniční bojovníci, čo je trochu zvláštne, pretože zahraniční sú v zahraničí. Mm, oni sú skôr domáci, veľmi domáci, ale čelíme iným nebezpečenstvám v našej spoločnosti aj, keď sa pozriete na tú nenávisť, ktorú Ehm, do mladých v madrasoch v Pakistáne, inde, tak musíme skutočne vypracovať oveľa komplexnejší prístup, aby sme dokážali, dokázali čeliť tejto výzve. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu. E, to som mal spomenúť aj v mojom úvode. Základná otázka, ktorú si tu treba položiť, je, ako je možné, že mladí, ktorí sa tu narodili, dokonca aj ich rodičia sa tu narodili, ktorí Väčšina z nich dostala e, dobré vzdelanie, väčšinou to nie sú tí, ktorí by boli tej najhoršej situácie, situácii. A prečo títo príjmu ideológiu smrti, odmietnú zásadné prvky našej spoločnosti a sú ochotní postaviť sa proti spoločnosti, v ktorej sa narodili. Ja sa pýtam, že treba to riešiť, teda hovorím, že treba to riešiť, treba prijať široké spektrum e, opatrení, zamerať sa na vzdelanie, sociálnu inklúziu, na celé spektrum, že občianská, občianská odvaha sa vyžaduje. Hovorili ste o úsporných opatreniach, ale pani Gomez, ja s tým mám istý problém, pretože nikto z teroristov, ktorí teraz zautočili Európy neboli chudobní, čiže nie je jednoduché, ale fakt, že ľudia nemajú výhľad spoločnosti, jednoduchá skutočne, že mladí z nášho kontinentu tí proroci smrti dokážu osloviť, čo je veľmi nebezpečné. Dokážem povedať, že sem patrí, a tu ste súčasťou spoločnosti. Prečo my nedokážeme urobiť to isté? Toto je zaujímavá otázka. Myslím, že otázka bude, alebo odpoveď bude o vzdelaní, sociálnej inklúzii a tak ďalej. Takže nechápte ma zle, ak to chceme vyriešiť, budeme musieť mať dlhodobý plán na zaistenie toho, aby sme zaistili, spravíme to, čo spravilo Nemecko v 70. rokoch, Taliansko v 70. rokoch, Severné Írsko, Veľká Británia, Baskicko. A to je, tu urobíte jasný rozdiel medzi teroristami na jednej strane a tým, ktorí hovoria, že pracujú pre druhého na strane druhej. No a ich izolujeme, tak ich, budeme ich izolovať od moslimskej komunity, tak a to je najlepšia ako proti tomu bojovať. A samozrejme, e, represálie budú vždy potrebné, pretože títo ľudia sú nebezpeční a treba proti nim bojovať e, proti, so všetkými nástrojmi, ktoré členské štáty e, majú k dispozícii v rámci zásad právneho štátu. Toto sa nebude dať vyriešiť tým, že sa chytíme za roky a budeme spievať kumbaja. To nebude možné. Členské štáty budú musieť nájsť silné nástroje na boj proti týmto nebezpečným ľuďom, ale súčasne musíme dať výhľad eh, prospekty mladým ľuďom eh, a musíme im ponúknuť alternatívu. Ja som o tom presvedčený a som si istý, že eh, potrenia všetkých komisárov, celé komisie nesmú na toto zabúdať, keď budeme robiť plány do budúcnosti. Ale ja chápem otázky o tom, ako budeme pracovať v tejto novej štruktúre, najskôr prvý podpredseda, máte tiež horizontálnu zodpovednosť v tejto oblasti. Ja som k dispozícii komisárom, ktorí majú primárnu zodpovednosť. Napríklad, keď hovoríme e, s komisárkou Jourovou a Avramopulosom, som chodný hovoriť o rôznych e, oblastiach tejto tejto témy v rámci rôznych portfólií, tak aby aktivity sa vzájomne neoslabovali, pretože sú nekoordinované. Musíme zaistiť, že ja prevezmem zodpovednosť a spojím komisárom a zaistím to, že ich aktivity podporia vzájomné aktivity. Takže to je moja reakcia a toto predložím aj na kolegiu. No a opätovne ochrana ľudských práv, základných práv a právny štát. No to je základ východisko každého nášho kroku, pretože potom ten liek bude ešte horší ako choroba. Pretože hm, naše riešenie by potom oslabilo právny štát a teraz k PNR. Dovolte mi povedať to veľmi jednoznačne, Niekedy hovoríte o rozsudku súdu, avšak o PNR súd nerozhodol. E, súd rozhodol o zadržiavaní údajov a toto si nemôžeme zamieňať. To treba povedať jasne. A boli nejaké pripomienky PNR, tak samozrejme, že ich náležite zvážime. My sa budeme snažiť odstrániť túto situáciu, ktorá je frustrujúca pre všetkých. Musia hovorí, že návrh parlament povie, že ho nepríjma a rada je nahnevaná, pretože dosahujú sa výsledky. My chceme eh, nájsť východisko z tejto situácie a komisár Avramopoulos eh, sa parlamentu o tom, ako to budeme riešiť. No a budete musieť o, tom, o tej formu budete musieť hovoriť s komisárom Avramopoulosom. My však chceme nájsť východisko z tejto patovej situácie, pretože sme presvedčení o tom, možno niektorí z vás nemajú ten názor, ale myslíme, že európske PNR prináša pridanú hodnotu, ak hodný na jednotnej báze zdieľať údaje z USA, tak by malo byť možné zdieľať informácie aj medzi európskymi národmi. Teraz sa imigrácii tretich krajín a azyl. Pán Kirkop, ktorý dotkol základnej otázky, ak nebudeme dávať pozor a prísny, presný kritériách a v ich uplatňovaní, tak zlý výsledok. Čiže je jasné, keď hovorí, že Nemôže to byť nejaká súťaž, ktorá kde členské štáty nerobili eh, dobrú prácu. Nedávne udalosti, myslím, že mňa osobne privedli k záveru, že všetky členské štáty trpia a že neexistuje ani jeden členský štát, ktorý nemá problémy s týmto, takže je najvyšší čas, aby sme komplexne začali pristupovať k problému migrácie pretože je potreba spoločne riešiť problematiku azylu, to je jasné. No a však pritom nesmieme zničiť možnosť eh, migrácie, ktorú chceme. A my potrebujeme zohľadom na demografický rozvoj Európskej únie migráciu, takže tieto veci musíme eh, prepojiť. Komisár Avramopoulos sa o toto veľmi snaží a my predložíme komplexný plán. Budeme sa zaoberať oboma elementami rovnice a jedno sa nedá vyriešiť bez druhého, e, pretože by sme si nepomohli, ak by sme nepredložili lepšiu azylovú politiku, ale uškodili by sme spoločnosti, aby tá azylová politika viedla k nemožnosti cirkulárnej migrácie alebo e, vyťahať ľudí zvonka. Takže musíme nájsť rovnáho v, tejto, v tomto bode. Maďarsko ešte. Ja robím a myslím, že to je úloha komisie. Ja sa budem snažiť využiť všetky nástroje, ktoré má komisia k dispozícii, zaoberať sa touto otázkou vo všetkých členských štátoch, zaručené vrátanie Maďarska, myslím, že prístup komisie, no i taký je bol presný v otázkach by sa zaoberal konkrétnymi problémami. A vieme, že existujú konkrétne otázky, ktoré sa, dajú, ktoré sa dá v členských štátoch, ale že robiť také opatrenia, aby niektoré strany, niektoré tretie krajiny hovorili, že najskôr sme mali šéfa v Moskve, ktorý nám hovoril, čo máme robiť teraz, nám Brusel hovorí, čo máme robiť. No a v konečnom dôsledku to vytvorí dynamiku, ktorá nepomôže právnemu štátu. Takže ja budem nasledovať čo pán Max van der Stula, ktorý mi hovoril, že treba byť veľmi presný pri analýzach situácií a keď máme analýzu, aké členské štáty sa nechcú venovať riešeniu problému, treba nadväzné opatrenia. No a presne takto chcem aj ja konať v prípade Maďarska a akýchkoľvek ostatných členských štátov, kde toto je zaručované. ochrana údajov, koho osloviť v tejto téme. Myslím, že o tom ste už myslím dnes hovorili s komisárkou Jourovou. Nielen, že sme o tom hovorili. Vy ste, by ste dostali cenu za výrečnosť, ale momentálne si to nemôžeme dovoliť. Neverím tomu, že som to povedal nahlas teraz, ale už 18.30 musíme skončiť momentálne eh, je to síce dobré, ale máme málo času, ešte nás čaká 23 otázok. Eh, dobre. No. Ja si zapamätám tento citát Čechova, ktorý ste nám tu práve povedali na neskôr. No a opätovne Maďarsko tomu sa ešte vrátime. Eh, poslanci sú radi, keď ste špecifickí, k tomu sa ešte vrátime ale ešte 23 poslancov no, chcú položiť eh, otázky a čakajú na konkrétne odpovede. Takže prejdeme k ďalšiemu kolu. Kolegyne, kolegovia, prosím, dodržte 1,5 minúty, aby všetci dostali slovo. 18.30 musíme skončiť, eh, ak tlmočníci eh, budú zhoviavi, tak nám dajú ďalších 5 až 10 minút. Ešte máme koktail Libe, viem, že aj tak nikto tam z vás nechce ísť. No. Samozrejme, môžete prísť. Dobre, ale ešte 18.30 musíme skončiť, takže budeme pokračovať. Slovo dostanú poslanci. Ako prvý pán Tomáš Zdechovský, nech sa páči. Vážený pane komisaři, Vážený pán komisár. Ja děkuji za vaši prezentaci, ktorá byla opäť charizmatická. Veli... Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem aj pánovi Timmermansovi za jeho prezentáciu, rovnako silnú ako pri vašom pôvodnom predstavení. Mám jednu otázku a jednu konkrétnu prozbu. My tu riešime, pán komisár, každú krajinu, kde sa porušujú ľudské práva. Včera som sa vrátil z Norska a tam sa odoberajú deti za akýkoľvek prehrešok. Kauza Michalákových z Českej republiky je známy prípad. E, matke boli odobrané deti za údajné sexuálne zneužívanie, ktoré sa nepodarilo preukázať. A Norsko síce nie je členom EÚ, ale chce odobrať tieto deti a chce dať na adopciu. Pán komisár, ide o deti, ktoré sú odoberané rodičom, zo Švedska, z Fínska, z Estónska, z Lotyšska. To všetko sa v Norsku deje, z Slovenska, Litvy, Maďarska, Polska a tak ďalej. A moja otázka na vás, čo urobíte pre tieto rodiny, rodiny, ktoré majú v pasoch napísané, že e, teraz sú to krajiny EÚ, odkiaľ e, pochádzajú, takže čo urobiť, aby sa zabránilo takýmto prípadom do budúcna? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem pekne aj za držanie času. Máme tu ešte doplnkovú informáciu od pána komisára. On musí odísť naozaj o pol siedmej, lebo mu letí lietadlo, takže naozaj čas nás tlačí. Poprosím vás maximálne minútu a pol, ešte lepšie minútu. Ďalšia pani Intveld. Nech sa páči, Sofy. Áno, pokúsim sa. Pán komisár, právny štát a základné práva, toto je to najdôležitejšie v EÚ a preto nechápem, prečo je pre vás e, taká dôležitá diplomácia voči voči členským štátom. Čo znamená diplomácia? Znamená to určitú formu zaobchádzania s tretími krajinami a videli sme to tak aj v prípade Maďarska, že diplomácia nie je postačujúca. Potrebujeme naozaj záväzné nástroje. Tiež miera demokracie e, sa zistuje na základe dodržiavania zásad právneho štátu. Toto je potrebné robiť. EUPNR, e, toto je vec potrebná, ale iba keď to bude primerané. A toto je potrebné naozaj podložiť. A ešte vonkajšie hranice. Ja nechápem tú súvislosť s bezpečnostnou situáciou, o ktorej sa hovorilo v minulých dňoch ale vy ste povedali, že budete tlačiť na Holandsko. Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko a voľný pohyb osôb, aby sa toto neumožnilo. Ďakujem pekne, Sofii. A teraz Juan Fernando. Thank you, Chair. Certainly worthy. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň, pán komisár. Naozaj si vás veľmi radi vypočujeme a ja som sa zase vypočul. Ale vrátil by som sa k vašej prvej prezentácii, ktorú ktorý tam nastolili. Ide o ratifikáciu Európskeho dohovoru o ľudských právach zo strany EÚ. Ja som si samozrejme prečítal z 18. decembra dokument Európskeho súdneho dvora, 344 sa tam napríklad spomína zmluvy o fungovaní EÚ Hovorí sa tam o európskej vonkajšej politike, o zahraničnej a obrannej politike. Ale je to naozaj veľmi podstatná otázka. Otázka ochoty EÚ a jej inštitúcií zdieľať jurisdikciu v oblasti ľudských práv so Štrasburským súdnym dvorom. Myslím, že o toto ide. Je to poprvýkrát, kedy Európsky súdny dvor v takéto dôležité otázke nenasledoval um, odporúčania toho generálneho advokáta, pretože on bol za ratifikáciu, za dodržanie dohody, ktorú rada prijala. 28 členských štátov, každý jeden z nich trvá na platnosti ratifikačného procesu a napriek tomu Európsky súdny dvor prišiel s veľmi jasným stanoviskom, teda že európske inštitúcie by nemali svoju jurisdikciu sa jej vzdávať, pokiaľ je európske právo. 5 rokov trval rokovací proces, vyjednávací proces, takže ako to vnímate s ďalším časovým programom, plánom, ako prekonať túto veľkú prekážku, ktorú z hľadiska ratifikácie tohto dohovoru identifikoval Európsky súdny dvor. Ďakujem. Teraz pán Radev, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda komisie, vo februári 2014 Európska komisia predložila správu o boji proti korupcii. Je to niečo, čo sa udialo poprvýkrát a tiež uh, následne uh, bol uh, predložený Európsky mechanizmus právneho štátu. A išlo to poukázať na to, že akákoľvek krajina EÚ Eh, Skrátka nesmie eh, systematicky podkopávať fungovanie inštitúcií, ich stabilitu eh, s cieľom vyhnúť sa dvojakému metru k ktorému boli určité krajiny podrobené v kontexte boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Rada rozhodla, že tento mechanizmus nahradí dialogom, dialogom e, raz ročne, vychádzajúc zo zásad diskriminácie, objektivity a rovnakého prístupu ku všetkým krajinám. Tento dialog e, by mm, mal byť e, nezávislý od takých politických príslušností, a tiež by to malo udržiavať národné identity jednotlivých členských štátov. No a moja otázka v tejto súvislosti, zriadenie tohto dialogu, to, že komisia a ten návrh týkajúci sa mechanizmu právneho štátu, e, teda, že toto bolo zrušené. Zruší to vlastne e, verifikačný e, mechanizmus pre Bulharsko. Nemyslíte si, že tento mechanizmus pre Bulharsko by už mal byť zrušený, keďže vlastne vôbec nie je efektívny a bude naďalej komisia vydávať správy o boji proti korupcii také, ktoré budú obrazom EÚ ako celku bez toho, že by sa prstom ukazovalo na konkrétne krajiny. Ďakujem kolegyne, kolegovia, ja vás tlačím, pretože sú tu kolegovia, ktorí na vystúpenie dlho čakali, mm, takže poprosím vás rýchlejšie. A teraz pán Čaky, nech sa páči. Nie, prepačte ešte pani Gomez, prepačte. Áno. Pán komisár, ja si myslím, že komisia môže urobiť niečo, aby členské naozaj spolupracovali v vzdielaní informácií a komisia môže urobiť jednu vec a ja dúfam, že to aj urobíte vo vašom úsilí a vyhnúť sa duplicite a znižiť byrokraciu. Teda, že prestanete s fragmentáciou v členských e, štátoch e, informačných služieb. Ja som zistila, že v DG Sanko máme niečo, niečo máme v DG Eko, niečo v DG Sanko 2 v mm, externej e, službe a žiadna spolupráca tam nedochádza. Takže zistíte, koľko ľudí napríklad v arabčine sú, e, koľko osôb je schopných e, sledovať e, sociálne médiá v arabčine. Je ich veľmi málo, ja som bola šokovaná. PNRV to nie je žiaden zázračné riešenie. Ako by PNR bolo pomohlo Francúzom, čo by sa boli dozvedeli o tých francúzských teroristov, čo ešte nevedeli. Čiže PNR sa podľa mňa nerovná ochrane údajov je potrebné eh, len skoncovať s tým zmetkom, teraz máme 15 PNR. Čiže nie je to žiaden všeliek, nemôžete takto prezentovať. Teda nie vy, ale členské štáty. Ale ak eh, sú tu určité problémy eh, Pozrite sa na e, súkromné civilné lety. Veď sme mali e, šetrenie CIA a videli sme, že oni e, spôsobujú problémy našej internej bezpečnosti. Spôsobovali a možno aj spôsobujú. Teraz Martina Andersen, nech sa páči. Ja sa pokúsim o stručnosť, je toho veľa, čo by som chcela povedať, ale mnohé z toho tu už odznelo. A tá analýza, o ktorej ste hovorili, Nemecko, to ste spomínali, a Severné Írsko, izolácia boj proti terorizmu a tak ďalej. Takže niektoré z metód, ktoré sa používajú, e, zatváranie, e, vraždy, e, advokátov ľudských práv a tak ďalej. To všetko veci, ktoré sa udiali v reakcii na konflikt. A toto sú úspechy, o ktorých vy hovoríte, ale 25 tisíc e, osôb e, e, si odsedelo množstvo rokov. Ja som zastupňou jednej z najväčších strán v Severnom Írsku. Ja som mm, si sama odsedila 13,5 roka, čiže musíte sa vrátiť tejto analýze, zaberte sa skutočnými príčinami toho konfliktu. E, hovorilo sa tu o niektorých veciach, hovorili ste o tom nielen vy, ale aj ostatných, ale počúvame aj správy. A vy máte naozaj množstvo dôkazov e, o tom, aby ste mohli zmeniť taktiku takýmto spôsobom. Áno, ja viem, že hovoríš v mene aj zastupcov Coventry. Takže mhm. teraz Axel Voz, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mhm. My tu sa tu už roky zaoberáme témou bezpečnosť na jednej strane, na druhej strane obmedzovanie ľudských práv. Toto rozoberáme už naozaj dlhé obdobie. Ja mám pocit, že chýba politická vôľa veci naozaj a realizovať. Ale chcem sa vrátiť k jednej veci, ktorá tu odznela. Mm, hovorili ste o, o frustrácii členských štátov. A ak sa nám nepodarí v najbližšom období vytvoriť naozaj nejakú európsku úpravu, to bude znamenať, že sa štáty odklonia od európskej legislatívy? tak to aspoň vnímam ja, takémuto záveru som dospel ja. A potom ešte ďalšia vec, komplikovaná vzájomná dôvera členských štátov jedného voči druhému vychádza zo spoločného základu e, zákon zákonodárneho procesu, čiže e, na jednej strane je legislatívny proces a potom implementácia európskeho práva. A to podľa mňa teraz eroduje e, možno na základe e, nejakých krizových situácií, nejakých incidentov, ale musíme to brať vážnejšie. Kontrola a dôvera, dodržiavanie globalizácia, subsidiarita, to je celý taký komplex razantné zmeny. Možno by sme e, na ich základe mali aj jednotlivé doložky o, kom, o právomociach e, interpretovať trošku flexibilnejšie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Axel. A teraz pán Weidenholzer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vrátil by som sa k otázke Charlie Hebdo a k tomu, čo sa udialo potom musíme zabrániť chybám podobným, ako nastali po 11. septembri, kedy reakcia vytvorila ďalšie a ďalšie problémy. Ja mám pocit, že stále opakujeme stále staré požiadavky a že nič nové sa v boji proti terorizmu neobjavuje. PNR je veľmi málo ako reakcia, naozaj to nepostačuje moja otázka, alebo otázky. Viete si myslím, že sme mali na Európskej únii, eh, keďže máme fungujúcu agentúru Europol, že by robili viac, pokiaľ ide o diligence a pokiaľ ide o eh, vyšetrovanie, lebo stále počúvame, že chýbajú peniaze Europolu na Joint Investigation Team, tie spoločitovacie týmy. Zároveň však vydávame peniaze na oblasť PNR bez toho, že by sme mali právny základ 50 miliónov eur to bolo v poslednom období. A potom druhá vec, deradikalizácia. Aké možnosti sú tu na európskej úrovni, pokiaľ ide o deradikalizáciu, osvedčené postupy a tak ďalej. A ešte tretia vec, už posledná. Pri tom útoku sa použili zbranie, ktoré sa kúpili v Belgicku, dajú sa kúpiť tu pri Midi. Čiže zamyslíme sa nad tým, aké závery, záver, závery vyvodiť z toho, či neharmonizovať zákony v Európe, aby sme sa vyhli takýmto veciam. Do budúcna ďakujem. A teraz pani Koraca Bild, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítajte tu, pán komisár, pán podpredseda komisie. Na úvod chcem povedať, že sa naozaj veľmi teším, tej správnej rovnováhe medzi občianskými slobodami a bezpečnosťou. To naozaj potrebujeme. Po druhé, chcem podporiť vaše úsilie na racionalizáciu, zlepšenie legislatívy. A moja otázka, ako sa to týka špecificky výboru LIBE? Čo sa chystá? Počuli sme, že niektoré veci sú blokované na rade. Komisárka Jourova pred chvíľou hovorila o smernici o boj proti diskriminácii, hovorila o ochrane údajov, hovorila o tom dlho, nebudem to opakovať, pán predseda, nebojte sa. Zaujíme stručnosti. Mňa by zaujímalo, ako je to ale k prístupu k dokumentom, lebo to je zablokované v rade. Ide o transparentnosť, otvorenosť, e, kontakt s občanmi, to je nepriateľné je potrebné, aby sa to pohlo vpred. No a keby ste spýtali na moje priority, ja by som verejného prokurátora za takú nepovažovala. Podľa mňa je dôležitejšie dosiahnuť pokrok v iných oblastiach. Komisárka Jorová napríklad hovorila o, o tom o, zatýkači, e, o príkaze na vyšetrovacom príkaze. Toto musí fungovať predtým, než prejdeme k ďalším krokom. A ešte ďalšia vec, deti. Prijali sme uznesenie, kde žiadame od komisie, aby pripravila strategickú strategický rámec a akčný plán, pokiaľ ide o deti, tak aby sa naozaj práva e, detí mm, zjednotili, aby to bolo e, prehľadné. Neviem, ako sa bude koordinovať komisia e, interne, ale ak naozaj budete sa touto témou zaoberať, unilaterálny prístup k dohovore, dohovoru o SN o deťoch, ako to teraz tým bude. Teraz Natali Grisberg, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítajte tu, pán podpredseda. Ja nadviažem na to, čo povedala Anna Maria, eh, lebo eh, hovorila presne o tom, čo som chcela hovoriť, ale možno je dobré niektoré veci povedať dvakrát. Čiže ja som mala v zásade rovnakú otázku pokiaľ ide o základné práva a ľudské práva v súvislosti s deťmi. Myslíte si, že by sa dala pripraviť skutočná európska stratégia na ochranu a práva detí vo všetkých oblastiach? taká eh, horizontálna forma pretože to zodpovedá aj vašej horizontálnej kompetencii v rámci Európe, v rámci komisie. A potom ešte e, ďalšia vec, myslím si, že veľká väčšina poslancov parlamentu e, podporuje to, aby Európska únia sa stala, e, alebo pristúpila k Európskemu dohovoru o právach detí. Takže toľko k deťom Pán podpredseda komisie, ja som vás veľmi pozorne počúvala, čítala som aj vaše slova v posledných eh, týždňoch, mm, pokiaľ ide o kolegium komisárov a tak ďalej. Vypočuli sme si aj pani Jourovu. A chcela by som povedať, že Eh, sme všetci, celá verejnosť eh, po tých barbarských činoch v Európe. Eh, mali sme tu aj v iných členských štátoch určité incidenty, Brusel, Madrid a tak ďalej. A vy ste povedali, že považujete za prioritu európske PNR, ale neviem už sa v tom konkrétne zorientovať ktorým smerom, na ktorom základe máme novú komisiu. Je to vec, ktorú je potrebné rozpracovať. Očakávame od vás nový návrh, aby sme mali naozaj európske PNR s tou rovnováhou ktorá je pre nás tak dôležitá rovnováhou medzi bojom proti terorizmu a občianskými slobodami. Prepačte, že som hovorila trošku e, dlhšie. Ďakujem. Natalí, ty sa stále ospravedlňuješ, ale to nestačí. lebo ten luxus dvoch minút už nemáme, lebo ľudia si chcú vypočuť aj odpovede pána podpredsedu. Takže teraz, Silvi, nech sa páči. Maximálne minútu 30, inak niektorým nevyhovieme, pretože pán komisár musí naozaj 18.30 odísť. Ja, danke schön. Ďakujem pekne. Pán komisár, Naozaj vás chcem vyzvať, aby ste využili všetky nástroje na rešpektovanie základných práv a princípov právneho štátu v EÚ. Ja si myslím, že komisia nesie obrovskú zodpovednosť tejto súvislosti. Poprosím vás, ja ten mechanizmus varovania na ochranu právneho štátu poznám z dielne komisie, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa na ešte raz pozreli, na ten mechanizmus a pripájam sa k slovom pani Wikström, teda, že či tento mechanizmus naozaj je postačujúci. Ja vám teraz ocitujem dve veci. Nechceme u nás žiadne početné menšiny, ktoré by z kultúrneho hľadiska boli odlišné od nás my, Maďari, e, chceme ostať Maďarmi, to je jeden. A druhý citát, každý by mal vo svojej krajine pôvodu žiť, mal by e, vyznávať svoje vlastné vierovýznanie a nemal by rušiť život v krajinách, ktoré majú inú kultúru. Toto sú uh, oboje citáty, e, jedno z Maďarska, jedno z Maďarska, druhý z Českej republiky, verejní predstavitelia e, sa takto vyjadrili pre médiá. Ak u nás naďalej budú ľudia diskriminovaní, ak budú naďalej zo spoločnosti e, vylúčovaní, vy ste predtým položili otázku, odkiaľ to celé prichádza, tá radikalizácia, čo to spôsobuje, no? Ja si myslím, že je naozaj potrebné zakročiť proti čo, čo musí takému. To budeme politickú diskusiu, budeme mechanizmus, ktorý takéto pozície aj politicky odsudí. Ďakujem. Pán Šogor, nech sa páči. Uh, thank you. Ďakujem za ostatných 5 rokov eh, aktivity komisie nesplnili očakávania, eh, pokiaľ ide o ochranu eh, minorít, pokiaľ ide o zabezpečenie rovnakého prístupu. Títo ľudia často sa cítia ako občania druhej triedy. To sa hm, prejavuje aj na prístupe právu, k právu a k vzdelávaniu. Takže aká, aký je váš názor na to, aby sa uplatnil určitý súbor opatrení e, na to, aby sa zabezpečili práva e, týchto občanov e, v Európskej únii. Ďakujem. Pán Timmermans, všetci sa zhodneme na tom, že treba mať prístup k osobným údajom, podstatne rozsiahlejší prístup, aby sme mohli robiť e, bezpečnostnú prácu a prácu na presadzovaní práva. Ale treba sa pritom zamerať tam, kde je e, riziko a podozrenie. Z toho vychádzajú aj návrhy e, pani komisárky Malmströmovej v poslednom mandáte a to, týka sa to aj automatického profilovania údajov každého občana, e, ktorý cestuje v Európskej únii a prichádza do únie e, zvonku. Toto samozrejme je neprimerané a nie je to e, v súlade so základným právom na ochranu údajov, ktoré potvrdil aj súdny dvor. A ne, nejde tu len o obchodné údaje, ale o osobné údaje, a e, nie je žiadny e, právny expert, ktorý by analyzoval ten rozsudok a ktorý by povedal niečo iné. Musíte mať určité e, minimálne kritéria podľa toho, aké súvislosti medzi údajmi, aké existujú súvislosti medzi údajmi a potenciálnymi zdrojmi rizík. Musí nechcete takto e, postupovať, ak nechcete e, sa nakoniec e, postaviť na stranu tých, ktorí podobne ako Luxembursko alebo Štrasburg v podstate sa dopustili historických chýb. Takže myslím si, že takéto zameranie by ste mali mať, pretože skutočne ináč to bude hľadanie ihly v kope sena. Ďakujem. Pán Stevens. Pani Stevens, ďakujem. Als vicevoorzitter ook verantwoordelijk voor de horizontale visie. Vážený pán predseda, vážený pán Timmermans, my zodpovedáte za horizontálne ľudské práva v Európe a Európskej únie. Ja sa pýtam teraz, ale celý deň sa zaoberáme bojom proti terorizmu, migráciou, a zahraničnými bojovníkmi v Sýrii. To sú dôležité témy samozrejme, ale my sa musíme pozrieť aj na iné osoby, ktoré isté obmedzenia, takže ako je to s dohovorom SN o ľuďoch s postihnutým, to sa neobmedzuje len na Európu, a ako komisia spolu s radou e, aké ďalšie kroky príjme, aby tento dohovor sa uplatňoval aj v Európe. Ide aj o smernicu proti diskriminácii. Nie sú mnohé témy, ktoré už dlhé roky sú na stole. Mňa by zaujímalo, čo spravíte, aby tieto témy postupovali nielen vpred ľudia s postihnutím boli dlho diskriminovaní na mnohých oblastiach. Je to dôležitá, dôležitá skupina, ktorej treba venovať pozornosť. Ďakujem, pani Limberg. Pani Limberg, prosím. Ďakujem, pán eh, predseda, eh, pán podpredseda. Eh, Timerman, ďakujem vám za to, že ste prišli Eh, chcem sa spýtať eh, na krajiny ako Rumunsko, Bulharsko alebo eh, Maďarsko v tomto kontexte je možnosť uvaliť na tieto krajiny podľa napríklad článku číslo 2 zmluvy uvaliť určité sankcie. No a hovorí sme takisto aj o bezpečnosti v súvislosti s udalosťami vo Francúzsku. Máme e, nové uznesenie 21.8, ktoré sa týka vnútornej bezpečnosti EÚ a čo možno urobiť v jednotlivých členských štátoch na zlepšenie bezpečnosti. A tam sa hovorí o tom, že treba prijať reštriktívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ale ako sa to môže e, e, implementovať v jednotlivých členských štátoch? Ako sa bude postupovať pri realizácii? No, e, napríklad vo Švédsku máme rôzne obvody a okresy, do ktorých sa vracajú e, teroristi, ktorí predtým bojovali e, v zahraničí. A to samozrejme nie je v poriadku. Takže máme ešte 5 ďalších vyjadrení. A, ale teraz predsa len... Môžete, pán Naky, stihnete to o, za minútku? E, pán, áno, Pán komisár, e, komisár, ja chcem e, nadviazať na e, tragické udalosti v Paríži. Podľa novinových, novinových správ narastá nedôvera voči menšinovým kultúram na strane väčšinovej spoločnosti a takisto narastá nacionalizmus, ktorý sa niekedy zvrhá až v extrémizmus a toto samozrejme je e, opačný trend, než sú politiky, ktoré e, propagujú a presadzujú skôr homogenizáciu spoločnosti. Samozrejme, tu nejde len o tie pristahovacké komunity, ale aj tie tradičné e, menšiny, ktoré v Európe žijú už dlho. Takže po vašom kabinete sa zaoberáte aj menšinami. Ja som vám e, poslal list s návrhom, aby prvý e, júnový deň bol Európskym e, dňom minorít. Áno, to je jasné, to je výborné. Ďakujem, pán von Storč. Chcete na to dostať odpoveď? Áno? Aha. Ďakujem pekne, nebudem potrebovať ani minútu. Vy a mnohí ďalší ste hovorili ide o terorizmus, o hranici bezpečnosti a a ohrozenie ľudí židovského vierovýznania, čo je nepripustné. Vy ste hovorili tiež o tom, že potrebujeme vzdelanie, potrebujeme ponuky dávať. A kolega sa po mojej pravici sa práve pýtal, že odkiaľ prichádzajú tí ľudia, čo sa tak radikalizujú. Ja sa čudujem, že ešte sme zatiaľ nepočuli jeden pojem a pýtam sa, či to súvisí nejak s islamom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Škripek. Ďakujem, pán predseda. E, pán Timmermans, ďakujem vám za slova, ktoré ste povedali, za prítomnosť tu na Líbe. Ešte pred vašim menovaním som sa vás pýtal e, v mene e, Európskeho kresťansko-demokratického hnutia na jednu z iniciatív možno tam došlo k určitému nedorozumeniu a, a sa to poprietlo s inou iniciatívou, nie, ktorá nie je teda e, iniciatívou európskych občanov. Ja by som sa chcel spýtať na toto. E, my sme predložili, e, bol predložený legislatívny návrh, ktorý podľa názoru komisie spadá plne do kompetencií Európskej komisie. Vy ste v októbri e, vo svojej odpovedi e, o tomto hovorili, ako aj o fungovaní ECR. Oh, sorry. Mrs. Mayor, can you do one minute, please? Ja, dank wel. Pani Mayor. Eh, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pánu Tim Marasovi za to, že je tu kde by som sa rada vrátila Po našim hraniciam a Schengenu. Potrebujeme šiu mieru bezpečnosti, na čo však ešte čakáme. A ako sa to mali dosiahnuť, znamená to, že niektoré osoby budú naspäť a dosielané do svojich krajín, alebo sa vrátia na hranici, ak sa nelegálne zdržujú e, na území členského štátu. Ďalej chcete prísnejšie kontrolovať hranice EU pretože teroristi sa infiltrujú do spoločnosti. Bude nevyhnutné zaviesť stálu kontrolu na vonkajších hraniciach alebo aj v rámci šengenského priestoru. Mňa by zaujímalo, ako to vidíte. Pretože objavili sa snahy vytvoriť ministerstvo na Európskej úrovni pre zahraničné veci. Ďakujem pekne. E, takže pán e, prvý podpredseda na niektoré veci odpovie teraz, potom e, písomne, pravdepodobne vrátanie PNR a ďalších otázok. A už 27. sa vyvstala otázka práve zodpovednosti a prenosu kompetencií v tejto otázke medzi jednotlivými komisármi, hm, tak samozrejme nie je možné zodpovedať na všetky otázky, ktoré tu zazneli, takže možno by ste, mali, možno by ste mohli teraz vybrať niektoré, e, na ktoré odpoviete priamo a potom na zvyšok odpovedať písomne. A, e, takže a, e, môžete sa rozhodnúť, na čo odpoviete teraz. Ďakujem pekne k tomu PNR. Zopakujem, ja vidím jasne, že sú tu rozdielne názory na výbore. PNR my ponúkame, aby komisár Avramopoulos s vami spolupracoval a snažil sa dosiahnuť niečo, čo získa v parlamente väčšinu. To je pre nás dôležité. A ten spôsob, akým to urobí, to bude s vami hovoriť. A ja nechcem predbiehať nástroje a spôsoby, ako to dosiahnuť v tejto diskusii. To by nebola diskusia. Myslím, že si zaslúži, aby sa mohol s vami na tom spolupracovať. To aj urobí ja som nikdy nepovedal a nechcem, aby tu nebolo bolo nejaké nedorozumenie. Nikdy som nepovedal, že PNR vyrieši všetky problémy terorizmu a tak ďalej. Tak to nie je. A to nikdy nebolo ani stanovisko komisie. No, Európskemu dohovoru o ľudských právach, alebo teda dohovoru OSN o ľudských právach, musím im dať ja procedurálnu odpoveď, pretože komisia práve analizuje uh, rozsudok súdu, to si e, vyžaduje odpovede. Pán Aguilar má pravdu vo svojich analýzach, ako sa to stalo, ale určite pochopí, že ja nemôžem opätovne predbiehať reakciu na stanovisko súdu a keď ja budeme mať tak, a e, budeme vedieť, ako pokračovať. Ale ja som vám e, prezentoval moju, môj politický názor, pretože ja som o tom presvedčený. No a čo sa týka deradikalizácie, som presvedčený o tom, že komisia pomocou svojich nástrojov, či už je to vzdelávanie, či už sú to štruktúrálne fondy, alebo všetky možné aktivity, ktoré podnikáme v členských štátoch, sociálnymi dopadmi, alebo verejnom dialogu. Ja v mojej zodpovednosti, ako posilniť dialog náboženstvami, cirkvami. Budeme sa musieť angažovať, pretože je mimoriadne dôležité, aby ľudia moslimského vierovýznania pochopili, že islam je súčasťou Európy, že oni sú súčasťou Európy, že sú tu vítaní, že sem patria, že v Európe sú už storočia a nikto, minimálne nikto v komisii, si nemyslí, že e, riešenie spočíva v tom, že by mali odísť, aj keď viem, že existujú politické sily, ktoré si myslia, že toto by riešenie bolo. Ale Európa bude existovať len keď bude rešpektovať diverzitu. A to neznamená, že môžete vnúcovať svoj názor niekomu inému. No a chcem povedať, a to, že čelíme fundamentalizmu a radikalizmu, je preto, že ľudia nedokážu rešpektovať diverzitu a nedokážu rešpektovať a tolerovať ne, a vyznanie. A to nie je problém len Ehm, malej menšine moslimskej komunity Andres Breivik nebol moslim. Takže je to otázka toho, a problém toho, že ľudia nechcú rešpektovať práva ostatných. No a, a tedy bude Európa ohrozená. Takže preto budeme musieť reagovať. Áno, je tu problém aj v rámci islamu. Ehm, v rámci islamu prebieha celosvetová debata, ale ja odmietam tvrdiť, že problém že 1,5 miliardy ľudí na svete, že všetci majú zlé vyznanie, nie je to fanatizmus, exklúzia, ktoré tvoria ten problém a všetky vyznania, círky aj ateistické myšlienky majú rovnaký problém. Najväčší problém, ktorý bol v 20. storočí v Európe, to bol fanatizmus, ktorý nebol založený e, na náboženstve. Bol to komunizmus, fašizmus, nacizmus to nesúvisí s náboženstvom, ale má to e, rovnaké dopady ako vyvražďovanie miliónov ľudí. Takže myslím, že máme zodpovednosť aj voči našej histórii, na čo sa týka detí. Aj e, dohovor OSN, e, že to je problém s právnou bázou, právnym základom, ja neviem, nepoznám presne za e, detaily, sa k tomu ešte vyjadrím neskôr je tu problém právneho základu a musíme robiť viac ako spoločenstvo hodnot na ochranu našich detí, čo sú najzraniteľnejší členovia spoločnosti a niekedy naša spoločnosť nedokáže reagovať na rýchle zmeny a keď vidím počet mladých, počet detí, ktorí predčasne odchádzajú zo školy, je to nepriateľné a skutočne je to škodlivé pre našu budúcnosť, čo sa týka menšín, verujem tomu plnú pozornosť a poviem jednu menšinu, vy ste hovorili o národnostných menšinách, ja s tým mám isté uh, skúsenosti, no a jedna z menšín, ktorá trpí v celej Európe, to sú Rómovia a tí si zasluhujú osobitnú pozornosť a osobitný prístup aj Európskej únie a ja sa budem v tom angažovať, e, pretože podobne ako so židovskou e, obcov a s inými spôsob, ako sa chováme k menšinám, vytvára obraz o našej spoločnosti, týka sa to národnostných menšín, ale týka sa to v každom prípade aj Romov v Európe. Mechanizmus právneho štátu, pani Kaufmann povedala, pozrieme sa na tie škandálne deklarácie, a skutočne z politického hľadiska sú škandálne, ale čo chcete, aby som urobil hľadiska právnych nástrojov, čo by som mal urobiť? Čať konanie o porušenie zmluvy, pretože niekto som povedal niečo škandalozne. Nie, musíme sa angažovať v politickej debate. No a preto chcem politickú bázu diskusí, ale komisia má veľmi jasnú právnu úlohu a ja využijem všetky nástroje, ktoré máme, ktoré nám dáva zmluva, aby sme otvorili dialog s členskými štátmi a spustili konanie o porušenie zmluvy. Ak to bude nevyhnutné, No a keď komisia v minulosti napríklad prípadne Maďarska, Maďarska začala konať o porušení zmluvy, tak väčšinou to viedlo k zlepšeniu situácie. Ale jediná vec, ktorá, ktorú komisia nemôže urobiť, je holistický prístup v situácii v členskom štáte, pretože existujú členské štáty, ktoré, ak sa pozriete na individuálne opatrenia, tak sú, ešte sa nachádzajú v limitoch toho, čo je priateľné. A keď sa pozrieme na kontext, v ktorom sa to deje, no tak to vytvára negatívnu politickú dynamiku, ktorá má negatívne dopady na právny štát. Môžeme ich tomto angažovať len vtedy, ak budeme mať holistickejší prístup a zapojíme sa do politického dialogu. Tak parlament a rada, Európsky parlament zohrával v tomto poprednú úlohu a ďakujem vám za, za toto. opätovne Schengen. Schengen sa dá zlepšovať a opätovne nie je to však riešenie všetkých problémov. Hovoríme o viacerých opatreniach, ktoré postupne zlepšia situáciu. Dúfam, že ešte stále je tu priestor na zlepšenie šengenského priestoru, ale bez spochybnenia občianských slobod jednotlivých občanov Európy. A opätovne je to problematika presnej analýzy toho, čo je možné v tomto rámci. A toto komisia urobí aj v rámci príprav Európskej rady. Ja som presvedčený, že najzraniteľnejší v našej spoločnosti zasluhujú väčšiu pozornosť. No a práve preto tento výbor alebo komisia obrátila stránku a Junckerová iniciatíva vytvárať možnosti investícií je zameraná presne na to, pretože vieme, že úsporné opatrenia neliešia problémy Európy. Čiže to je priamy príspevok, ktorý nemá dopady na, len, len na ľudí s postihnutým, postihnutím, ale má dopad na všetkých, ktorí žijú v Európe, ktorí za ostatných 5 rokov veľmi trpia. No a k otázke ľudí s postihnutím, ja by som vám chcel požiadať, o písomnú odpoveď, aby ste mi už mali písomnú odpoveď, pretože bol by som rád e, konkrétnejšie a presnejšie odpovede na tejto otázky, tieto otázky. Opätovne na záver, ja nesúhlasím s nikým, kto tvrdí, že odstranenie Schengenu a zavedenie národných hraničných kontrol by zvýšilo bezpečnosť európskych občanov. E, bolo by to veľmi nákladné, neefektívne, nebezpečné opatrenia, pretože by to vytvorilo, mm, zhoršilo spoluprácu, neistotu, no a dokonca aj v tejto spoločnosti najprísnejšie hraničné kontroly nezabrania ľuďom e, so zlými úmyslami, aby prekročili hranice kontinentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ešte predtým, než odídete, chcel by som poďakovať Francovi Timmermansovi e, za odpovede a ďakujem za vašu trpezlivosť. No a o 18.30 sa uskutoční koktejl na 12. poschodí na 12. poschodí v tejto budove. Yes, yes, thank you very much.